Uh, um, Dobré ráno, kolegovia. Začíname prvým bodom našho programu. Máme isté zmeny v dnešnom programe. Bod 8 sa odkladá preskúmanie pozmeňovacích návrhov k vytvoreniu interného fondu bezpečnosti. Spravodajkyňou je pani Holmajer. To sa teda odkladá na 24. januára Máme nový bod 8, preskúmanie pozmeňovacích návrhov k správe, ktorá sa týka vytvorenia Európskej siete imigračných styčných úradníkov. Spravodajky ideme pani Kienge. A toto teda prejednáme dnes. Ďalej bod 25, návrh stanoviska k vytvoreniu nástroja prestupovej pomoci. To sa odkladá na 23. januára a bod 30, hlasovanie o rozhodnutí začať medziinstitucionálne rokovania a čo sa týka tiež zloženia rokovacieho týmu o využívania prekurzorov výbušnín, to preberieme po bode 23 ak nebudú žiadne námietky. Budeme teda považovať program v takto upravenej verzii za schválený. Ďalej schválenie zápisnice z 31. augusta a 15. novembra. Ak nebudú námietky, budeme túto zápisnicu považovať za schválenú. Jazykové pokrytie máme tlmočenie vo všetkých jazykoch, okrem e, dančiny, chorvačtiny, irskej galčiny. Delegované a vykonávacie akty. Musím to všetko opäť prečítať. Je mi ľúto, opäť vás budem musieť trápiť mnohými oznamami. Čo sa týka delegovaných vykonávacích aktov, jednoducho je to nutnosť, musím to prečítať delegované a vykonávacie akty. 9. januára parlament obdržal návrh vykonávacieho rozhodnutia komisie a tiež prílohu, ktorá sa týka kvality rozlíšenia a využívania odlačkov prstov a tiež snímok tváre v biometrickom overovaní totožnosti v systéme Entry-Exit. Základom je nariadenie 2017 226 z 30. novembra 2017, ktoré sa týka vytvorenia systému EES, aby sa zaregistrovali údaje alebo zamietli e, vloženie údajov príslušníkov tretich krajín, ktoré prekračujú hranice členských štátov, taktiež pri učovaní podmienok prístupu do tohto systému EES, pre orgány činné trestnom konaní a tiež sa tu upravuje dohovor, ktorý určuje výklad šengenskej dohody a nariadenia prijatie týchto vykonávacích eh, aktov sa odkomunikovalo všetkým poslancom 11 sa odkomunikuje 11. januára všetkým poslancom výboru LIBE. Je možné predkladať námietky 23. januára. 8. januára parlament obdržal návrh vykonávacieho rozhodnutia komisie, čo sa týka zachovania a prístupu logov v európskom systéme ETIAS podľa článku 73 nariadenia číslo 1240 z roku 2017 Európskeho parlamentu a rady. Konkrétne sa to týka technických riešení na prepojenie prístupových bodov e, do systému ETIAS a tiež čo sa týka zhromažďovania údajov na úrovni členských štátov a Europolu s cieľom vytvárania štatistík o prístupe k údajom v systéme ETIAS pre organičnú prestom konaní podľa článku 73 nariadenia 1240 z roku 2018. Základným aktom je nariadenie 1240 roku 2018 parlamentu a rady z 12. septembra, kde sa vytvára európsky systém ETIAS a kde sa upravuje nariadenie 1077 z roku 2011, ďalej číslo 515 2014, 399 2016, 1624 2016 a 2226 2017. Prijatie týchto vykonávacích aktov sa odkomunikuje výboru Libe 11. januára. Ak si kolegovia želajú namietať, je možné tak urobiť do 22. januára. A ešte 9. januára parlament obdržal návrh vykonávacieho rozhodnutia o primeranej ochrane osobných údajov v prípade Japonska. Základným aktom je nariadenie číslo 679 z roku 2016 parlamentu a rady o primeranej ochrane osobných údajov Japonska. Tieto Vykonávacie akty sa odkomunikujú vo vesníku výboru Líbe 11. januára opäť. Ak si kolegovia žiadaj, žiadajú namietať, je možné tak urobiť do 23. januára. Teraz prejdeme k prvému hlavnému bodu našej schôdze. S veľkým potešením vítam medzi nami Simona Moržo, ktorý je zástupcom generálneho riaditeľa DG, DG Home. Srdečne ťa vítame, Simon. Ako si ešte spomínate, 10. decembra výbor poskytol súhlas dohode s Albánskom. Je to prvá dohoda svojho druhu. Ako si ešte spomínate, Simon prišiel do výboru 1. februára minulom roku, aby nás informoval o pokroku rokovaní. Teraz s veľkým potešením ho vítame opäť, aby sme sa dozvedeli o ďalšom pokroku a výsledkoch zvyšných rokovaní. Tiež sme dostali dvojstranový dokument od komisie v tejto veci. A s veľkým potešením teraz môžem dať slovo Simonovi, aby nás poinformoval o tomto bode. Dostane teda najskôr priestor Simon a potom dostanú slovo tieňoví spravodajcovia k Albánsku a tiež k dohode o strelných zbraniach. Nech sa ti páči, Simon. Ďakujem. Dobrý deň všetkým, šťastný nový rok. Bude to ťažký rok, ak by som sa mohol na chvíľku vrátiť o krok späť a približiť kontext, prečo to robíme. Okrem iného sme v kontexte migračnej krízy v rokoch 2015-2016 zaznamenali, že naše partnerské krajiny zo Západného Balkánu boli pod veľkým tlakom, migračným tlakom a boli vlastne tranzitnými krajinami do Európskej únie. Vtedy agentúra Frontex nemala právny mandát nasadzovať pohraničné hliadky v tretej krajine. To bol veľký nedostatok a preto komisia v roku 2015 navrhla posilniť mandát tejto agentúry a síce dali sme im možnosť vykonávať spoločné operácie na území tretich krajín, samozrejme podľa dohody a súhlasu danej krajiny. Toto je kontext eh, z ktorého vychádzame v tomto procese. Ako povedal pán predseda, pôvodne sme žiadali radu, aby sa začali rokovania najskôr so Srbskom, potom s bývalou Jugoslovanskou republikou Macedónsko a tiež v druhom rade, v druhej vlne s Albánskom, s Čiernou horou a s Bosnou a Hercegovinou. A ako iste viete, rokovania s republikou Fírom a s Albánskom sa podarilo uzavrieť relatívne rýchlo. Dobré správy, ktoré dnes prinášam, sú v tom, že eh, postup rokovaní so všetkými krajinami bol taký dobrý, že teraz sa podarilo uzavrieť všetky dohody. Teraz ja by som sa stručne vyjadril k súhrnu týchto rokovaní so Srbskom, Čiernou horou, s Bosnou Hercegovinou. Ako spomenul pán predseda, vypracovali sme dvojstranový súhrn Samozrejme, e, aj plné znenie týchto dohôd postúpime sekretariatu tak, ako býva zvykom v rámci postupu dohľadu. E, čo sa týka Srbska, to boli dosť dlhavé rokovania, trvali naozaj dosť dlho. Konečne sme sa dopracovali k dohode koncom septembra a táto dohoda teraz e, sa spustila. Komisia tesne pred Vianocami prijala návrh rozhodnutia rady povoliť podpis a e, uzavretie tejto dohody a ďalším krokom po tom, čo rada príjme toto rozhodnutie, to sa očakáva koncom januára. Vtedy teda dôjde k podpisu tejto dohody. Z predchádzajúcich diskusí, ktoré už prebehli, vyplynulo, že sme zaznamenali dve ťažkosti v rokovaniach so Srbskom. Poprvé, klasicky ako nazvať Kosovo. Tam sú dosť obmedzené možnosti predstavivosti a tiež v druhom rade štandardné poznámky počiarov, tu sa vychádza z rezolúcie 1244 999, je to sa rozhodnutie ICG zachovalo a tiež sa hovorilo o imunitách, pričom Srbsko nechcelo poskytovať imunitu, však po dlhších rokovaniach Srbsko pristúpilo na kompromis, ktorý sme našli s ostatnými krajinami a síce koncept funkčnej imunity teda pracovníci budú chránení v prípade, že dôjde k nejakej udalosti vo výkone služby, ale nie mimo výkonu služby. A výkonný riaditeľ agentúry bude musieť určiť, či samotný čin prebehol eh, v rámci výkonu služby alebo mimo výkonu služby. Zdôrazňujem, že e, aj v prípade, že to prebehne mimo výkonu služby, to neznamená, že osoba bude oslobodená od trestného stíhania vo svojej domovskej krajine. V prípade Čiernej hory tam rokovania boli značne jednoduchšie. Dohoda e, bola prijatá v prvom kole technických rokovaní, potom sa to dosť e, dlho potvrdzovalo na politickej úrovni, teraz však tento text je už ustálený a onedlho sa to celé uzavrie text tejto dohody je veľmi blízky k modelovej dohode, napríklad zemepisné obmedzenia, typy konení, ktoré sú povolené, taktiež úlohy eh, pohraničných tímov, imunita, je to len veľmi málo zmien. Dosť značná zmena pre Čiernu horu bola v tom, že chceli záruky, že v prípade, že nedôjde k výkonu činu pri výkone oficiálnej služby, bolo potvrdené, že týmy spolupráce, aj keď e, oni sami nebudú v podozrení e, nevhodného konania, že budú svedčiť. To bola podľa nás relevantná požiadavka a my sme na ňu pristúpili. Ďalšia vec, ktorá sa vyskytla v rokovaniach e, s republikou Firom a bola pre nich dôležitá, oni zaznamenali pred 20 rokmi tragické úmrtie jedného z občanov republiky Firom, keď ho zastrelil um, úradník OSN, teda zabil ho uh, úradník OSN a bola to uh, nehoda, z ktorej tento úradník ušiel. Oni teda chceli sa uh, chrániť pred takýmto opakovaním udalosti, Napísali sme napokon spoločné vyhlásenie, ktoré obsahuje uspokojivé ustanovenie, čo sa týka takýchto možných činov v rámci služby alebo mimo výkonu služby teda vyhoveli sme ich požiadavke tak ako aj v prípade Čiernej hory. Aj im sa to zdalo byť dôležité. Bosna a Hercegovina, tu sme uzavreli rokovania tiež tesne pred Vianocami. Teraz sa eh, posúvame k mm, konečným fázom tohto textu. V prípade Bosny bol hlavný problém v tom, že oni chceli rozšíriť zemepisný rozsah pretože agentúra pre pohraničné pobrežné hliadky a nariadenie, ktoré s ňou súvisí, obmedzuje nasadzovanie pohraničných hliadok na hranici s tretiou krajinou a Európskou úniou. V prípade Bosny oni žiadali, aby sa to rozšírilo aj na ich hranicu s Čiernou horou a so Srbskom. To sa nedá v tejto chvíli z právneho hľadiska, ale to je jeden z aspektov, ktorý v revízii nariadenia, ktoré sme predložili v septembri, sa zohľadňuje. Tam už je takáto zmena navrhnutá, zatiaľ to však možné nie je. My sme teda zvoraznili, že je možné prijaviť všeobecnú podporu agentúry, čo bude zahrňať aj iné možnosti, než len nasadenie týmov s výkonnými právomocami. Ešte ďalšia vec, ktorá bola predmetom do zložitých rokovaní s Bosnou. Oni chceli stanoviť veľmi prísne a krátke lehoty na rozhodnutie výkonného riaditeľa o tom, či došlo k výkonu činu v rámci služby alebo mimo výkonu služby, to nám nevyhovovalo, pretože v niektorých prípadoch je treba veľmi opatrne vyhodnotiť dôkazy, vypočuť si svetkov. Napokon sme sa dohodli, že to sformulujeme tak, že výkonný riaditeľ príjme rozhodnutie čo najskôr, ako to bude možné, ale nie eh, v nejakej vnútenej rýchlej lehote teda podľa závažnosti každého činu. A tiež v prípade dohody s Bosnou, viem, že naposledy ste sa na to pýtali, tu chcem zvorazniť, že sme zachovali horizontálny prístup, čo sa týka zvyšných článkov modelovej dohody. Toľko teda zhruba aktuálny stav vecí. Veľmi rád odpoviem na prípadné otázky. Teraz sa to celé formalizuje a, a zhromažďujú sa podpisy všetkých orgánov. As, as Ďakujem pekne, Simon. Žiaľ, žiaden z tieňových spravodajcov nie je prítomný. Je mi ľúto. Obracujem sa však na ostatných kolegov, či by sa nechceli vyjadriť. Birgit Sipel a kolegyňa z Argentíny. Nech sa páči, Birgit. Ďakujem. Ďakujem aj za to, že ste nám poskytli takýto prehľad vo svojej prezentácii ste už naznačili, že niekedy sa otázky opätovne vracajú, ale na druhej strane každá hranica v každej krajine je iná vo svojej povahe, sú tam osobitosti. Chcela by som sa vrátiť dvom otázkam. Poprvé, európske pohraničné hliadky budú konať pod poverením príslušných orgánov danej tretej krajiny. Teda tu vyvstáva otázka, čo sa stane v prípade, že pokyny na konkrétne činy budú v rozpore s európskymi pravidlami. Čo sa v takomto prípade stane? Len aby sme si to ujasnili opäť. Ďalej druhá otázka. Mechanizmus ťažností teda jednak, či migranti na hranici budú vedieť, budú poznať svoje práva, či budú poznať tento mechanizmus ťažnosti, či je možnosť ich informovať a ak to nebude možné z rôznych dôvodov, či bude možné, aby tretie strany, občianské organizácie, mimovládky mali prístup k s týmto situáciám, tak aby mohli oni zaistiť takýto mechanizmus ťažnosti v prípade, že by sa niečo e, nevyvinulo tak, ako má v súlade s základnými právami. A teraz Judith. Môj e, skeptický postoj je dobre známy k tejto veci pôsobenie pohraničných žiliatok v tretich krajinách. Teda spomínala by som len dve veci. Poprvé, keď sme boli v Bulharsku na tureckej hranici, mali sme e, poverenie zamerať sa na misiu Frontexu. Viem, že je tá veľmi úzka spolupráca medzi európskou stranou, teda bulharskou pohraničnou hliadkou a tureckou hliadkou. Tá európska strana je veľmi dobre vybavená, majú rôzne ďalekohľady, okuliare, v prípade, že zaznamenajú, že sa ľudia blížia k hranici, informujú tureckú stranu. Je to podľa mňa zaražajúce, pretože nevieme, či táto osoba, dajme tomu, uteká pred nebezpečenstvom v Turecku. Ja som sa pýtala, či dokážu rozlíšiť, či ide o Turkov alebo osoby inej národnosti, či si môžu byť istí, že to nie sú Turci, ktorí utekajú z Turecka. Samozrejme, to nikto nedokáže určiť na vzdialenosť jedného kilometra. Teda spolupráca takéhoto druhu je podľa mňa až príliš úzka na môj vkus. Ale teraz vidíme, že je tu spolupráca, kde budú európske pohraničné hliadky na oboch stranách hranice, čo uľahčuje spoluprácu podľa mňa. Vyzerá to zaujímavo, ale ako zaistíme, aby tí, ktorí utekajú z krajiny, nebudú zastavení práve kvôli tejto peknej spolupráci medzi dvoma subjektami pohraničných hľadok. A ešte ďalšia vec. Mohli by ste sa vyjadriť tie požiadavky Bosnej a Hercegoviny, keď sa vyjadrili, že chcú od nás podporu v kontrole hranice medzi Srbskom a Čiernou horou, ak sa nemýlim. Vidím, že na to reagujete pozitívne, čo znamená, že ak by sme išli touto cestou, vlastne by sme zohrávali úlohu, ktorú sme zohrávali v 90. rokoch a začiatkom nového storočia. To však nejako nesúvisí s kontrolou hraníc v rámci migrácie. Súvisí to s balkánskym konfliktom a s povojnovou situáciou v tomto regióne. Nie som si celkom istá, či by som ocenila, aby Únia prevzala takúto úlohu medzi krajinami na Balkáne. Mohli by ste sa prosím vyjadriť tomu, prečo si myslíte, že žiadajú o takúto formu pomoci a prečo ste reagovali pozitívne. Nie, že to urobíte, ale že to zvažujete do budúcna ako možnosť. Ďakujeme, Judith. Ešte niekto ďalší? Takže Simon, pokiaľ by sa k tomu chcel vyjadriť, ďakujem. Začnem otázkami pani Sipo. Nejakým spôsobom by sa dali dať pod názov, ako zaručiť ochranu základných práv. Môžeme sa to pozrieť z dvoch uhlov. Poprvé ste sa pýtali, čo sa stane, pokiaľ člen týmu by dostal pokyny od e, veliaceho Eh, úradu alebo orgánu v krajine, v ktorej je, do ktorej je vyslaný. Možno by to bolo podľa hm, proti európskemu právu, alebo by to porušovalo princípy základných práv. Takže tam hm, dohody majú špecifické ustanovenie, ktoré hovorí, že členovia týmu pri vykonávaní svojich úloh sú plne viazaní rešpektovaním základných práv a slobod. No a po druhé, No, tu máme také zastrešujúce dohody, ktoré by umožňovali teoretickú možnosť vyslať týchto ľudí sa v podstate môžu byť takým e, operatívnym plánom. No a jednou z požiadaviek takéto operatívneho plánu by bolo, že je treba tam stanoviť presné ustanovenia na dodržiavanie základných práv, vrátanie aspektu ako napríklad ochrana osobných údajov. Takže toto súvisí vždy s príslušnou dohodou a potom aj súvisiacím operatívnym plánom. Takže sa môže stať, že opakovane v partnerskej krajine budeme svetkami porušovania základných práv, princípu nenavracania alebo ochrany údajov. No a pokiaľ by sa toto malo opakovať, tak dohody taktiež obsahujú možnosť, že by výkonný riaditeľ agentúry pozastavil alebo úplne ukončil akciu, pokiaľ by sme boli svetkami takéhoto opakovaného postupu. Ďalej, čo, na čo ste sa pýtali, mechanizmus ťažnosti. Je ťažké povedať, či každý migrant, ktorý sa zúfalo snaží prekročiť hranicu, e, si je vedomý existencie takéhoto mechanizmu podávania sťažností, ale odpovedie áno. Dohody ukladajú obom stranám povinnosť mať takýto funkčný mechanizmus podávania sťažnosti. A čo sa týka partnerov na Západnom Balkáne, tak vo väčšine prípadov to bude v rukách Národného ombudsmana alebo ekvivalentnej inštitúcie, ktorá bude vytvorená, aby spolupracovala s agentúrou. Takže pokiaľ tam dôjde k nejakému porušeniu, tak agentúra má takýto mechanizmus a taktiež tento bude používaný na riešenie takýchto sťažností. Máme taktiež úradníka pre ochranu základných práv a ten je tam veľmi aktívny, ako určite viete. Ďalej otázky pani z Argentíny. Situácia na bulharsko-tureckej hranici je trošku iná v tom zmysle, že personál agentúry, ktorý je tam vyslaný, nemá výkonné právomoci, takže spolupráca v súčasnej dobe je primárne, operatívna spolupráca je primárne medzi bulharskými a tureckými pohraničníkmi. Personál agentúry momentálne skôr ich podporuje pri vykonávaní ich úloh, ale nevykonáva jadro e, týchto úloh krajiny, s ktorými uzatvárame takéto dohody, od tých žiadame, že budú mať určitú úroveň dodržiavania základných práv. Samozrejme by sme nemohli uzavrieť dohodu s tretou krajinou, kde máme vážne pochybnosti ohľadom dodržiavania ustanovení týkajúcich sa ľudských práv z ich strany. Čo sa týka Bosny, len to trochu vysvetlím. Keď sa na to pozrieme z bosniackej perspektívy, tak áno, je tam obrovský tlak na hranici, bosensko-chorvátskej hranici. Migranti sa snažia dostať do EÚ, ale rovnako tak je tam tlak na bosensko-srbskej hranici, kde sa zo Srbka snažia ľudia neregulárne prejsť do Bosny a potom neskôr ešte do EÚ. No a Bosna nám hovorí, že oni by ocenili, keby mali možnosť taktiež dostať európskych pohraničníkov na svojich externých hraniciach, aby títo pohraničníci mali výkonné právomoci. Nebola by to tým pádom externá hranica EÚ, ale im by to umožnilo lepšie kontrolovať svoju hranicu a zaručilo by to holistický prístup k riadeniu hraníc. Právny základ nariadenia o našej agentúre toto v súčasnosti neumožňuje ale navrhujeme zmenu, aby za presne definovaných okolností, pokiaľ sú teda splnené určité záruky v súvislosti s základnými slobodami, ľudskými právami v tretich krajinách, by bola zavedená táto možnosť. Dalo by sa teda rokovať o vyslaní našich úradníkov aj na hranice tretich krajín, ale v súčasnosti to ešte nie je možné. Takže takto tá situácia vyzerá, ale ja chápem Bosniakov, že toto, o toto žiadajú, pretože z ich pohľadu je tá ich vonkajšia hranica možno ešte väčšou výzvou, než ich hranica z EÚ. Ešte niekto na doplnenie? Mohli by ste sa bližšie vyjadriť k tomu, či, prečo by bolo zaujímavé pre EÚ takto postupovať, lebo ja to chápem tak, že v podstate našu hranicu posúvame trochu na juh do tretej krajiny. No záleží na tom, ako sa pozráte na účel takéto dohody. Pokiaľ vám ide o to, že chcete hermeticky uzavrieť európsku hranicu, no tak by bolo lepšie rozmiestniť náš personál len na bosonsko chorvátskej hranici. Avšak pokiaľ sa dívate na túto dohodu, akurát dohodu, ktorá má podporiť partnerov, ktorí čelia podobným výzvam a že chceme podporiť vzájomný rešpekt a zlepšiť susedské vzťahy, tak si myslím, že by bolo dobre e, sa pozrieť aj na takúto, takúto žiadosť. Hm. Takže Naša diskusia s komisiou pokračuje. Budeme v kontakte. Ďakujem Simon, ďakujem Judith. Simon, ďakujem veľmi pekne aj teba, aj tvojmu týmu, ako obvykle. To bola veľmi komplexná prezentácia. Ďakujem aj za dokument, ktorý si priniesol. Ďakujem Judith aj Birgit za otázky. Kolegovia, tie zvyšné tri dohody Bosna, Čierna hora a Srbsko tieto budú mm, čoskoro pridelené. Na schôdzi koordinátorov sa toto stane. Ďakujem, Simon, za tvoju návštevu. Colleagues, we can move to point five now, which is the Takže ďalší bod je bod 5, týkajúci sa Azylového migračného fondu. Pripomínam, že 12. júna komisia publikovala návrh ustanovenia, pardon, nariadenia, ktoré vytvára Azylový migračný fond. Je to jeden zo sektorálnych programov, ktoré sú obsiahnuté v rámci ďalšieho polčasového viacročno finančného rámca. Miriam Dali, spravodajkynia, predstavila 27. novembra návrh správy. Lota na zasielanie pozmeňujúcich návrh bola 11. decembra 2018. Obdržali sme 541 pozmenujúcich návrhov. To je skutočne veľa. Takže Miriam, pokiaľ by si mohla prednes prezentáciu a potom budeme diskutovať. Ďakujem, pán predseda. Dobré ráno. Ďakujem kolegovia. Každý deň podľa mňa ukazuje dôležitosť aktívnych krokov v súvislosti s regulárnou migráciou. A dnes ideme preskúmať pozmeňujúce návrhy. Chcela by som poďakovať tým spravodajcom za aktívnu spoluprácu, za ich záujem o tento spis a skutočne to dobre načasované. Včera sme videli, ako jedna krajina, v tomto preto bola Malta, vylodila skupinu osôb, ktorým bol odopretý vstup e, do iného členského štátu. No a ešte pár dní predtým táto istá krajina, Malta, taktiež privítala e, skupinu 249 osôb. Toto je len jeden prípad. Vieme o ďalších prípadoch, ktoré sa e, odohrali v roku 2018 a tomto prípad určite nebol ani posledný. Takéto situácie len zdôrazňujú veľký rozdiel medzi jednotlivými členskými štátmi, medzi tými, ktoré chcú e, rešpektovať e, ich zodpovednosť a ľudské práva a medzi tými, ktoré odmietajú solidaritu. A ako spravodajkynia pre nariadenie o tomto fonde si myslím, že som povinná e, hovoriť o týchto udalostiach a povedať, že ako spoluzákonodárci my sme povinní ako Európsky parlament tlačiť na členské štáty, aby robili viac, aby konali. Aby ukázali solidaritu nie len tí, že budú rozprávať, ale aj konať. A dnes sme tu, aby sme diskutovali o tom, ako viac než 10 miliard eur by malo byť spravovaný. Aby som chcela využiť túto príležitosť, aby som povedala, že tu nedeleno peniaze, ide tu aj o to, že potrebujeme mať riadnu politiku, riadne stratégie a riešenia, ktoré hľadáme, zatiaľ čo ľudia riskujú životy na Stredozemnom mori. Toto nie sú riešenia, ktoré by Európska únia vytvorila ako celok, ale sú to jednotlivé riešenia jednotlivých členských štátov. A toto sa dostáva k princípu solidarity, ktorý je zakotvený v článku 80 zmluvy o fungovaní Európskej únie a tam sa stanovuje, princíp solidarity a e, spravodlivosť zdieľania záťaže medzi EÚ a členskými štátmi. A v návrhu mojej správy článok 80 je uvedený ako e, právny základ pre vytvorenie tohto fondu a vyzerá to tak, že sa na tom zhodneme naprieč politickými stranami keďže ďalší tie spravodajcovia predložili e, návrhy v podobnom duchu. Toto je krok kupredu. Dúfam, že parlament bude schopný takto postupovať aj v priebehu našich rokovaní s radou. Po druhé, Taktiež sa zdá, že je tu väčšinová podpora pre tento fond, tak aby naďalej sa prioritizovala integrácia ako jeden z jeho hlavných cieľov s ďalšími politickými skupinami, ktoré predkladajú pozmeňujúce návrhy e, v súlade s týmto e, postupom. No a som si istá, že sa môžeme zamyslieť tým, čo povedal Libor Libe ohľadom názvu tohto fondu vo svojom stanovisku, vzťahujúcom sa k naredeniu spoločných ustanoveniach. Výbor navrhuje ponechať tam tento e, názov Fond pre azyl, e, migráciu a integráciu. Ďalej, ďalšia komplexná otázka, na ktorej budem musieť pracovať, súvisí so vzťahom s tretimi krajinami a ich zapojením do, toho fondu, do tohto fondu. Mnohé pozmeňujúce návrhy boli predložené v tomto zmysle, pokrývajú veľmi široké spektrum, potrebujeme kompromisy, potrebujeme nájsť e, strednú cestu medzi tým, že sa tento fond bude využívať na akcie v rámci EÚ, ale taktiež, aby tam bola určitá dávka flexibility na výdavky vo vzťahu k tretím krajinám, pokiaľ tieto výdavky budú e, za jasne definované okolnosti. Taktiež je tam princíp partnerstva, toto je ďalší prvok, o ktorom hovoria viaceré politické skupiny vo svojich pozmeňujúcich návrhov. Podobne ako ja som navrhla v môjom návrhu správy, teším sa na ďalšiu diskusiu s tými spravodajcami, tak aby sme našli správnu formuláciu. 5. bod. Taktiež som si všimla, že viaceré pozmeňujúce návrhy súvisia s článkom 8 navrhované nariadenie špecificky súvislosti s rozpočtom. Určité politické skupiny chcú diskutovať o rozmiestnení e, prostriedkov a ja som nepovažovala za potrebné meniť návrh komisie v tomto aspekte, ale zaujíma ma názor pozmenujúcich návrhov, e, na, na, názor spravodajcov, ak budú argumentovať teraz svoje pozmenujúce návrhy. Boli tam stanovené minimálne percentá pre určité ciele, na ktoré určené tento fond. Ehm, niektoré politické skupiny e, podporili určité minimálne percentá. No a čo sa týka kompromisu, e, tak tam rozhodne musíme nájsť kompromis ohľadom minimálnych percent pre ehm, miestne a regionálne orgány. Boli predložené konkrétne čísla. Taktiež máme zhodné stanoviska ohľadom toho, že treba lepšie monitorovať, sledovať, zaručiť lepšiu transparentnosť, podávanie správ Európskeho parlamentu. Tam som videla mnohé pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú implementácie týchto fondov. E, na 30 tam bolo, tam bolo navýšené to minimálne percento a taktiež sú tam veľké zmeny pre prílohy. Tam je dlhý zoznam pozmeňujúceho návrhu, nie len odo mňa, ale aj zo strany, pozme, zo strany tieňových spravodajcov. A tuto rozhodne predstavím e, dlhý zoznam kompromisu a dúfam, že Eh, ich podporí väčšina politických skupín. Takže v priebehu nadchádzajúcich rokovaní všetci prosím myslíte na to, že eh, tam budú konflikty s radou. No a na záver by som chcela povedať, že chcem poďakovať tým spravodajcom za tvrdú prácu, za ich nefalšovaný záujem o túto tému a teším sa na ďalšiu schôdzu v Štrásburgu budúci týždeň v stredu a dúfam, že do tej doby už budeme mať eh, k dispozícii veľmi dobré kompromisy. Ďakujem. Ďakujeme za túto prezentáciu, Miriam. Takže, teraz prejdeme k tým spravodajcom. Jerun Lenárs za EPP. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pani Dali za odvedenú prácu a taktiež za inkluzívny spôsob, akým pracujem. Už sme mali viacero schôdzí pred prezentáciou správy a budúci týždeň máme prvú schôdzu tieňových a teším sa na kompromisy, ktoré budú predložené. Ďakujem všetkým kolegom za tých 700 predložených pozmeňujúcich návrhov. Myslím si, že tam sa ukazuje, nakoľko sú kolegovia zaangažovaní a nakoľko je dôležitý tento spis. Súhlasím s pravodajkyňou, už som to minule povedal, že účinná solidarita medzi členskými štátmi je dôležitou súčasťou víziev v oblasti migrácie. Som veľmi rád, že naše stanovisko navýšiť mieru solidarity a spravodlivého rozdielne záťaže taktiež podporujú ostatné politické skupiny. Taktiež sú vlastne spravodajkyňou v tom, čo hovorí ohľadom podpory legálnej migrácie vo vzťahu k sociálnym a ekonomickým potrebám členských štátov. Tam je treba dať najavo, že môžeme spôsobiť aj pozitívny dopad na členské štáty. Čo sa týka názvu fondu, už mnohí kolegovia navrhli zmenu názvu. Ja za EPP som navrhoval zmenu názvu takú, že by do názvu bolo vložené slovo e, návraty, returns. A myslím si, toto je trochu podrozvinutá súčasť našej migračnej politiky. Pošleme aj príslušný pozmeňujúci návrh. Takto by sme, ten, by sme mohli názvu zmeniť. Možno by to bolo problematické pre niektoré politické skupiny ale spravodajkyňa má dobrý kompromisný návrh a síce premenovať tento fond na menový fond pre implementáciu mm, integrácie a myslím si, že takýmto názvom by Miriam určite mohla súhlasiť. Čo sa týka tretich krajín, stručne. Áno, Chceme tam mať prísnu reguláciu financovania v tretich krajinách. Nemôžeme súhlasiť s pozmeňujúcim návrhom, ktorý by vylúčil tretie krajiny úplne z tohto fondu, alebo to obmedziť len na susediace tretie krajiny. Je tu špecifická otázka azylu a migrácie. A tam sú relevantné mnohé krajiny, s ktorými treba spolupracovať podľa nás. Sú to minimálne všetky krajiny pôvodu a tranzitné krajiny. Takže je treba rozšíriť možnosť financovať aj tieto krajiny, spolupráce s týmito krajinami. Máme tam už samozrejme aj nástroj pre rozvojovú spoluprácu, ten má dôležitú úlohu, ale je ťažké predpokladať alebo predvídať, ako sa bude vyvíjať situácia v oblasti migrácie v nadchádzajúcich e, možno 7 e, rokoch. Takže nechceme rovno vylúčiť spoluprácu so žiadnymi tretími krajinami. Čo sa týka flexibility, potrebu flexibility, o tom som hovoril už minulé. Fond pre azyl a migráciu musí byť flexibilný, aby sa mohol prispôsobiť e, prichádzajúcim výzvam. To znamená, že nemôžeme podporiť zavedenie minimálnych úrovní výdavkov medzi cieľmi fondu musíme vždy financie využívať na e, súčasné potreby a tie sa môžu rýchlo meniť. Takže o tomto som chcel na úvod hovoriť. Teším sa na dnešnú diskusiu a aj na našu prvú spoločnú schôdzu budúci týždeň. Ďakujem. Dobre, ďakujem e, veľmi pekne. To bolo veľmi uh komplexné, aj keď teda trošku patronizujúce, pokiaľ ide o ten návrh názvu fondu. Ja viem, samozrejme, to určite nebol váš zámer. Uvidíme, ako na to zareaguje pani spravodajkňa. To je len môj výklad. V každom prípade veľmi pekne ďakujem, bolo to vynikajúce. Ďalšia tenevá spravodajkňa za EKR, pani Weinberg. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Návrh rozpočtu e, e, pre e, azyl a migráciu predstavuje určité štruktúrálne problémy predtým, než by sme ho mohli príjmať. Súvisí to aj so stabilitou, aj s pomocou pokiaľ ide o niektoré členské štáty, pretože už viacero rokov tu pretrváva masová migrácia a e, teda celkovo e, sa prostriedky znižujú. Migranti, ktorí sem prichádzajú, prichádzajú z ekonomických dôvodov. A teda pokiaľ ide o azyl, treba zabezpečiť, aby fond adekvátne e, fungoval. Prioritou by malo byť e, financovanie e, e, vlastne tých, ktorí nie sú ekonomickými migrantami. Ekonomickí migranti by mali byť čo najrychlejšie navrátení do ich krajín pôvodu. Treba zvážiť aj teda spoločnosti v členských štátoch, zabezpečiť tam možná asimilácia, integrácia, Mali by sme e, prispôsobiť naše e, kultúry, našu e, spoločnosť. To je v zodpovednosti jednotlivcov, nie štátov či obcí. Treba zabezpečiť aby sa tento rozpočet znižil o polovicu a zabezpečiť rýchle návraty tých, ktorí chcú ostať v Európskej únii z ekonomických dôvodov. V Európskej únii treba takisto menej podporovať nelegálnu imigráciu, aby sme zabezpečili poriadok a bezpečnosť pre našich spoluobčanov. Ďakujem. Eh, Ska Keller teraz ako nebo spravodajky zelených. Eh, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem eh, za to, že nás tiež integrujete do toho diania. Pre moju skupinu by bolo veľmi dôležité mať integráciu v názve, pretože je podozrivé, že sa toto slovičko vytratilo z názvu Pôvodne tam bolo, teraz komisia hovorí, že to e, nezaváži, ale to vzbudzuje vo mne podozrenia. Takže sme za to, aby sa tam znovu objavilo v názve. Pre nás je tiež veľmi dôležité, aby sme e, zareagovali aj na nerovnováhu z návrhu komisie, teda e, z toho, že sa presúva veľa prostriedkov na návraty A keď sa pozrieme na to, čo všetko potrebuje byť financované vo všetkých e, v spoločnosti, tak e, to sa týka e, práve integrácie a tam môžeme práve vytvoriť pozitívny rozdiel. A treba sa tiež zaoberať aj legálnymi formami migrácie. Sú tu určité možnosti, to si ale vyžaduje tieto možnosti vypracovať financovať ich. Preto sme v tejto súvislosti predstavili pozmeňovacie návrhy a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s pani spravodajkyňou aj s ostatnými teňovými spravodajcami na tejto téme. Ďakujem. Chcel by sa ešte niekto e, ďalší vyjadriť? Nie, takže slovo máš naspäť ty, Miriam, aby si tam uzavrela. Ospravedlňujem sa. Eh, bolo by dobre, možno keby sa ešte vyjadrila komisia predtým. Ospravedlňujem sa a potom budeš mať slovo tým Miriam. Pokiaľ ide o komisiu, Eh, chcela by som len veci dať trošku na poriadok. Je to určité nepochopenie, pokiaľ ide o to, ako je náš návrh sformulovaný, aké priority sa budú financovať. Eh, tam, kde sa spomína ten distribučný kľúč, tam sa nešpecifikuje, eh, kam by financovanie nutne išlo. Našim hlavným návrhom je, aby sa ošetrovali potreby určitých členských štátov, ktoré nemusia byť identické v každej krajine, samozrejme. to, že by sme e, dávali prioritu návratom, to nemusí byť eh, preto korektné. Tento distribučný kľúč v zásade len vytvára kritéria, na základe ktorých eh, sa budú financie alokovať členským štátom, ale nešpecifikuje, akým spôsobom tieto prostriedky sa budú vynakladať v konkrétnych členských štátoch. Takže samozrejme členské štáty mm môžu usmerniť eh, tieto financie tam, kde ich najviac potrebujú. Pokiaľ ide o názov fondu, mm, myslím, že tam naozaj netreba hľadať nič podozrivého. Jednoducho eh, v tomto kompletnom balíčku vedočného finančného rámca sme sa snažili venovať integrácii celistvejším spôsobom a eh, zdôraznili aj potreby v, v nástroji ESF+, Integrácia je téma, ktorá sa týka e, širšej oblasti než len e, azylového migračného fondu, preto by nemala byť zdôraznená iba v tomto fonde. Snažili sme sa jej venovať v oboch fondoch, tak aby e, členské štáty mohli využívať tieto prostriedky tak, aké Ehm, potreby vyvstanú. Ja osobne teda nechápem logiku tohto, posledne, logiku tohto posledného ehm, bodu, hovorí pán predsedajúci. To prvé vysvetlenie tomu rozumiem, ale tomuto druhému nie. Slovo má už teraz naspäť pani spravodajkyňa. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som v prvom rade poďakovať tieňovým spravodajcom a takisto aj komisii. Dlho sme diskutovali s komisiou o e, tomto nariadení a tomto osobitnom bode e, tiež Pre mňa ako spravodajkyňu momentálne nepostačuje povedať, že integrácia je horizontálnym aspektom v e, nariadení a bola by som rada, keby sme tento bod viac zdôraznili, aj keď je to, e, teda, e, aj keď je to horizontálna otázka. Očakávali sme, že táto téma bude kontroverzná už od začiatku a mojou prácou je zabezpečiť, aby sme našli dobrý, solidný kompromis, ktorý získa väčšinu hlasov tu vo výbore aj v celom parlamente. Chápem, že určité skupiny sú proti všetkým tým hlavným e, témam, ktoré sa tu navrhujú, ale dôležitá je konvergencia s ostatnými e, skupinami v tých hlavných bodoch. E, preto sa teda úprimne budem snažiť o to, aby sme vytvorili legislatívu, ktorá bude pokrývať všetky aspekty, ktoré e, je treba pokryť. Ďakujem pánovi Lenárcovi za jeho návrh, e, pokiaľ ide o nazvanie tohto fondu nazvom Miriam, ale musím povedať, že nie som až taká namýšľavá. Ďakujem veľmi pekne. Spravodajca e, za EPP e navrhol napríklad ten názov e, AMEF. Takže ďakujem veľmi pekne a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu v nasledujúcich týždňoch. No, takže na názve bude treba popracovať, ale teda úprimne povedané, ďakujem vám za vašu tvrdú prácu na tejto téme. 29. januára dúfajme budeme môcť eh, na Libe hlasovať o tejto téme. Kolegovia, teraz by sme prešli k bodu 6, eh, Európska pohraničná pobrežná stráž. Tu eh, sa tiež treba venovať pozmeňovacím návrhom. Spravodajkňou je Roberta Mecola. K návrhu bolo predložených 1600 e, pozmeňovacích návrhov. Slovo teraz dostáva naša spravodajkyňa k e, tomuto návrhu Európskej pohraničnej pobrežnej stráže. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca, ďakujem, Klod, Mali sme e, v minulosti, v minulých dňoch a týždňoch veľmi plodné stretnutia Eh, je po teda prezentácii návrhu správy tu vo výbore v novembri eh, eh, vyčlenujúc moje vlastné pozmeňujúce návrhy, sme dostali 1500 návrhov zo strany kolegov k tejto téme. Je jasné, že veľa poslancov z ostatných politických skupín, okrem tieňových správodajcov, sa zaujíma o túto tému Práca pokračuje ďalej. Sme v procese vyrokovávania kompromisných pozmeňovacích návrhov a na technickej aj politickej úrovni, obzvlášť e, pretože chceme túto e, prácu dokončiť e, čo najskôr. Považujeme túto tému za prioritnú pre celý Európsky parlament a takto k nej aj pristupujeme. Ehm, chcem zlúčiť pozmeňovacie návrhy do hlavných e, tém, ktorým sa budeme venovať počas rokovania na e, tejto téme. Najväčšia e, výzva, ktorú komisia mm, navrhuje, je teda vymenovanie pevného jedna tejto agentúry E, do roku 2020 vytvoriť takéto niečo je e, zložité, treba sa tomu e, venovať. Takisto sme dostali pozmeňujúce návrhy týkajúce sa zloženia tohto jadra. Chceme tu zabezpečiť flexibilitu, ale zároveň aj to, aby boli ošetrené všetky potreby agentúry. Štyri kategórie takto stále jadra, ktoré zabezpečia rýchlu reakciu Ehm, aby teda to nebola situácia tak, ako poznáme teraz. Ehm, toto je vlastne našim cieľom. Potrebujeme eh, tu eh, zahrnúť aj viacero eh, ďalších úloh do tohto jadra. Chceme aj zabezpečiť krátkodobú podporu, ale to nemôže ísť na úkor potrieb hlavne malých členských štátov. Pokiaľ ide o e, školenia e, personálu, dlhodobého aj krátkodobého. E, k tomuto bodu je veľmi veľa návrhov od neustálych tréningov až po vytvorenie centralizovanej unijnej akadémie pre pohraničnú stráž. Treba tu nájsť vyváženosť, musíme sa zabrať tým, čo je skutočne potrebné Treba pripomenúť, že tie ambicioznejšie návrhy sú spojené s, vyš, s vyššími finančnými nákladmi a samozrejme vyššími nákladmi na eh, ľudské zdroje, pokiaľ ide o školiteľov. A pokiaľ ide o subsidiaritu a kompetencie členských eh, štátov, tieto sa snažím úplne rešpektovať. Vítam pozmeňovacie návrhy eh, v tejto oblasti, ktoré prepájajú možnosť agentúry Eh, vyvíjať eh, kroky z vlastnej iniciatívy mm, do súvislosti s eh, kompetenciami členských štátov. Musíme tu vytvoriť potrebné zábezpeky, výkonné právomoci, nemôžu e, takisto e, ohrozovať e, úspešné ukončenie akýkoľvek operácií. Takisto sa snažíme zabezpečiť rešpektovanie základných práv vo všetkých návrhoch. Ja som tiež predložila moje pozmeňovacie návrhy, ktoré spolu podpísali tí mnohí teňoví správodajci aby teda všade v legislatívnom texte sa toto odrážalo. Mnohí urobili toto isté. Takže eh, ja si myslím, že eh, tu budeme mať dostatočne silné zábezpeky, pokiaľ ide o základné eh, práva. Ďalšou oblasťou sú kontrolné centra, odkazy na ne v texte. Mnohí poslanci žiadajú úplné vyčerknutie týchto pasáží. Ja navrhujem, a to som už aj tento týždeň odkomunikovala tým spravodajcom, aby sme počkali, kým sa toto bude lepšie definovať, tento bod, aby sme mohli prijať rozhodnutie na základe viac e, faktov či, to, e, vy, e, či túto definíciu budeme nejako zlepšovať, či to zlúčime s definíciami hotspotov, alebo či naozaj E, sa tieto veci z textu vyčerkňu. A napokon e, zainteresovanie e, agentúry do návratov do tretich krajín. Nechcem, aby agentúra bola zainvolvaná do nejakých aktivít, ktoré neboli nikdy povolené v Európskej únii. A preto som tu pôvodne v mojom návrhu zapracovala 5 špecifických zábezpie, ktoré ďalej e, pod, e, podporili a posilnili ďalšie pozmeňovacie návrhy. Takže chceme tu mať naozaj veľmi silné znenie. Situácia je odlišná od situácie spred dvoch rokov. Máme tu dohody medzi agentúrou a určitými susednými krajinami. Ja tieto zábezpeky považujem za úplne nutné, nedá sa o nich rokovať, sú potrebné na to, aby sme zabezpečili, že návraty sa e, budú realizovať pri plnom rešpektovaní základných práv. Ja viem, že mnohí kolegovia vyjadria o, o svoje obavy v tejto súvislosti, ale som si istá, že tu mm, nájdeme nejakú vyváženosť v tomto bodu. Teším sa na komentáre e, kolegov a teším sa na moju ďalšiu spoluprácu s tými spravodajcami aj so všetkými Ehm, s celým person, e, personom, ktorí na tejto téme a verím, že sa nám podarí nájsť e, text, ktorý získa väčšinovú e, podporu. Ďakujem, je to veľmi dôležitá téma, ktorá si vyžaduje veľa práce, ak o nej máme hlasovať 24. Takže teraz reakcie zo tretieňových spravodajcov. Birgit, chcela by si sa vyjadriť? Nie, pán Niedermüller tu nie je. Takže Teraz e, tieňový spravodajca za EKR. E, pán Vistisen, v prvom rade ďakujem za prácu pani spravodajkyni na tejto téme. Mám tri krátke e, body. V prvom rade EKR je toho názoru, že táto agentúra zohráva významnú úlohu pre zabezpečovanie vonkajšej vnútornej otázky bezpečnosti Európskej únie a preto si myslím, e, že nepotrebujeme nejaké e, dodatočné zvyšovanie e, prostriedkov, napríklad aj na školenie. Navrhuje sa tu postupné zvyšovanie personálu, aby sa mohli členské štáty prispôsobiť. Ja si myslím, že to nie je nerozumné. S tým z pohľadu EKR môžeme súhlasiť. Vidím e, tu tiež, že je tu veľmi veľa pozmeňovacích návrhov týkajúcich sa e, školenia, vzdelávania e, pohraničnej stráže. EKR si myslí, že najlepším postupom by bolo dohnúť sa na minimálnych štandardov, ktorému sa držiava členské štáty v oblasti vzdelávania. Nie je nutné vytvárať Európsku školiacu agentúru. Pre túto oblasť nie je to nákladovo efektívne a nepomôže nám to vykonávať túto úlohu efektívnejšie nie sme e, proti e, úlohám v oblasti návratov. Je tu e, žiaľ veľmi veľa pozmeňujúcich návrhov, ktorí tu proti tomuto, ale veríme, že sa nám podarí nájsť s pani spravodajkyňou dobrý kompromis, návraty, zároveň rešpektovanie základných práv. Nemôžeme tu úplne opustiť určité úlohy, ktoré už teraz v tejto oblasti má agentúra Viem, že sú tu určite zmiešané pocity, pokiaľ ide o to, aby agentúra poskytovala asistenciu v tretich krajinách. Naša skupina nutne nie je toho názoru, že by sme boli proti takýmto úlohám, ale musíme e, sa zaoberať presnejšie e, no, formou mandátu a správnou formou. Ak by sme mali príležitosť e, Ehm, že by to zvýšilo ehm, pridanú hodnotu práce agentúry, by to mohlo byť pozitívne. Ehm, černou líniou pre EKR je, že ak by sme tu videli nejakú zmenu v politickom riadení agentúry, moja skupina je presvedčená, že riadenie by malo zostať v rukách členských štátov. Komisia by tam nemala zohrávať zásadnú e, úlohu v nastavovaní politík. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s tiežovými správodajcami a dúfame, že nájdeme dobrý kompromis. Ďakujeme pekne. Natali Grisbeck ako ďalšia teňová. Ďakujem pekne, pán predseda. Keďže je to prvá schôdza v tomto roku a ja by som vám rada všetkým zaželala Všetko dobre do nového roka vám, pán predseda, aj všetkým kolegom, s ktorými sme ešte nemali možnosť si to povedať osobne. Chcela by som sa poďakovať našej spravodajkyni Roberte Mecole. Nemala ľahkú úlohu. Je to pritom veľmi dôležitá téma má dosť veľkú viditeľnosť eh, aj v očiach občanov, aj v porovnaní s inými témami možno. už e, sa práce veľmi intenzívne rozbehli, aj keď je to citlivá téma, máme rozmanité postoje v niektorých aspektoch. Chcem sa poďakovať e, za to, že kolegyňa Mecola je ochotná počúvať, e, je ochotná pristúpiť na kompromisy v konkretizácii vytvárania tohto nástroja, ktorý chceme, aby dokázal efektívne reagovať na potreby našich občanov. V krátkosti k postoju našej politickej skupiny Naša skupina a ja, by sme predložili viacero pozmeňovacích návrhov, ktoré reagujú na čo najväčšie ambície na európskej úrovni. Naša skupina vždy zastávala tento názor, aj keď nie všetci ho podporujú. My chceme efektívne chrániť šengenský priestor, preto chceme, aby sme mali nástroj, ktorý bude dostatočne konsolidovaný z hľadiska ochrany vonkajších hraníc. Táto európska povaha už sme ju zdôrazňovali aj pri predchádzajúcej úprave právomoci agentúry. Možno niekoľko aspektov podrobnostiam. Neskôr by som nadviazala na predrečníkov, čo sa týka vytvorenia trvalého súboru pracovníkov. Naša skupina je za túto myšlienku vytvorenia trvalého súboru pracovníkov, teda 10 tisíc pohraničných hliadok. lehota, ktorú navrhuje komisia, však nie je eh, zrealizovateľná. Je treba to prepracovať tak, aby to z obedného hľadiska bolo možné aj v praxi uplatniť. Inak to bude kontraproduktívne. Jednak čo sa týka samotného nástroja, aj čo sa týka signálu, ktorý sa tým vyšle našim občanom ďalej. Eh, čo sa týka ešte postoje našej politickej skupiny tento e, trvalý súbor, zbor pracovníkov pohraničných stráží by mať mať zatiaľ e, vyhovieť najmä tej prvej kategórii, teda mali by sa uprednostniť štatutárni zamestnanci agentúr, agentúry. Inak táto európska kultúra, tento aspekt zjednotenia sa nepodarí presadiť. A preto v pozmeňujúcich návrhoch tiež sa vyjadrujeme k tejto myšlienke e, školiaceho centra tejto agentúry, samozrejme v spolupráci s členskými štátmi, ale mal by tam byť tento európsky aspekt na úrovni agentúry, čo by sa odovzdávalo ďalej prostredníctvom týchto školení. Ďalšia vec. Predržili sme pozmeňujúce návrhy, kde zdôrazňujeme význam tejto agentúry na ochranu vonkajších hraníc v rámci boja proti zločinnosti. To súvisí isté, že aj s problematikou migračnej politiky. Otázka návratov. Naša skupina zvorazňuje, že to nie je jediná otázka, nemôže to byť tá hlavná otázka. Táto otázka návratov, a to zvorazňujeme opäť aj v tomto prípade. Ešte čo sa týka samotných návratov, je nás tu viacero, ak sa nemýlim, z doterajších rokovaní to vyplýva, ktorí sme dosť zarazení, ak to môžem takto mierne povedať, tým, ako sa organizujú návraty z jednej tretej krajiny do inej tretej krajiny. Myslím, že nie je úlohou agentúry niečo také organizovať. A tiež máme isté otázniky, ku ktorým očakávame odpoveď od komisie, od právneho odboru. Je to myšlienka zahrnúť kontrolné centra. Je to dosť nejasný koncept, nikdy sme ho nemali jasne zadefinovaný. V súvislosti s myšlienkou hotspotov myslím, že je tu takáto nejasnosť, ktorá by sa mala odstrániť. A nepochybne sa to podarí aj e, v ďalšom pokračovaní rokovania. Ešte na záver. Myslím, že je veľmi zaujímavé, že spravodajkyňa prijala zapracovať veľmi jednoznačne tiež rozmanité postoje agentúry pre základné práva a tiež poukazuje na význam aspektu ochrany údajov. Toľko teda v stručnosti súhrn eh, postoja našej politickej skupiny. Isté, že verím, že naďalej sa nám podarí pokračovať v spolupráci tak eh, pozitívne ako doteraz. Ďakujeme pekne, Natali. Ďalej za GUE nemáme prítomných tieňových. Opäť eh, teda dostáva slovo SK, tá je tieňovú spravodajkyňu za zelených, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj spravodajkyni za usilovnú prácu. Pozmeňovacie návrhy sú teda predložené z našej strany. Nie je také dôležité, koľko veľa príslušníkov pohraničnej stráže bude nasadený, v akých kategóriách pre nás dôležité, čo budú robiť a ako to budú robiť a či vôbec budú niečo robiť. Pretože pri takomto náraste je treba ujasniť si, čo sa chce týmto dosiahnuť. A to súhlasím s Natali, aj oni musia zohrávať významnejšiu úlohu ako doteraz v boji proti cezhraničnému zločinu. Tam je totiž naozaj vážny problém. A to je niečo úplne iné ako migrácia tam tak či tak žiaden pracovník Frontexu nikdy nedokáže zastaviť nikoho, kto sa chystá požiadať o azyl. Teda je treba ujasniť si, čo budú robiť, ako to majú robiť. My podporujeme taktiež myšlienku zárok v oblasti základných práv. A ak sa má rozšíriť právomoc agentúry Frontex, tak sa musia rozšíriť aj aspekty základných práv. V týchto právomociach tiež sa musia navýšiť počty pracovníkov, e, ktorí sa zaoberajú základnými právami. Ďalej, čo sa týka kontrolných centier, aj tu máme my množstvo otáznikov, nevieme, čo sa to bude odlišovať od toho, čo už existuje. Zatiaľ sa k tomu staviame skepticky. Až kým nás niekto nepresvedčí o opaku, neviem, čo sa to vôbec podarí. E, čo sa týka návratov, ja súhlasím s tým, čo povedala Natalí, e, čo sa týka vracania niekoho z tretej krajiny do štvrtej krajiny, povedzme E, pretože ak chceme presadiť isté záruky, nedá sa vlastne e, vysledovať, e, či sa tieto záruky budú plniť, pretože Frontex bude konať mimo jurisdikcie Európskej únie v takýchto situáciách. Teda v tomto smere sme jednoznačne proti. Inak sa tešíme samozrejme na ďalšiu zdarnú spoluprácu so spravodajkyňou a tieňovými spravodajcami. Ďakujem, Ska. Za FDT teda dostáva slovo ich tieňová Laura Ferrara. E- ďakujem, Claude, a ja ďakujem spravodajkyni Roberte Mecole za jej prácu, ktorá je extrémne zložitá. Aj preto, že je naozaj veľmi málo času a téma je veľmi významná. Spolu s kolegami Korau a Kastaldom sme predostreli 109 e, pozmeňovacích návrhov, e, ktorých e, cieľom je obmedziť právo iniciatívy agentúry voči členským štátom. Myslíme si, že agentúra by mala pomáhať členským štátom vtedy, keď tieto o to explicitne požiadajú a žiadame tiež, aby sa odstránila povinná eh, povaha povinnosti pre členské eh, štáty, eh, pokiaľ ide o teda možnosť rozhodnutí agentúry. Takisto sme proti sankcií v súvislosti s výkonom kontrol na hraniciach a tiež žiadame o to, aby sa e, znížila permanentná e, zložka na 500 e, teda príslušníkov. Treba zabezpečiť, aby účasť zo strany členských štátov bola dobrovoľná. Chceme, aby sa zmenilo sídlo z Varšavy na Reggio Calabria z logistických dôvodov by um, takto um, bolo sídlo bližšie aj k operáciám v Stredomorí. Žiadame aj o to, aby podpora agentúry bola administratívneho charakteru, aby sa nevmiešavala agentúra do rozhodnutí orgánov členských štátov aby e, tu nebola možnosť vykonávať v kontrolovaných centroch e, preskumovanie azylových e, požiadaviek, či by sa umožnilo vstúpiť žiadateľom azyl na územie žiadateľov teda na územie členského štátu Dúfame, že sa nám e, podarí e, nájsť e, spoločný pohľad na vec v tejto veľmi dôležitej téme. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Laura. Myslím, že týmto sme dali slovo všetkým prítomným tevým spravodajcom. Chcú sa ešte nejakí ďalší kolegovia vyjadriť? Ak nie, dám slovo panu Liontinimu. Ďakujem. Ďakujem. E, chcem e, zdôrazniť prácu, ktorú vykonala kolegyňa Mecola. Je presná a vyvážená. E, za to jej ďakujem. A pokiaľ ide o pohraničnú a pobrežnú stráž, to je naozaj veľmi dôležitá téma. Nechcem sa teraz vyjadrovať k tomu komplexnému návrhu e, komisie. E, chcem sa sústrediť len na pozmevací návrh, e, ktorý predostieram spolu s kolegňami Mussolini a Matera. V mojom pozmeňovacom návrhu sa venujem téme sídla E, toto by malo byť v Katáni. Toto mesto sa totiž nachádza v centre e, Stredozemného mora. Je to teraz strategická pozícia, pokiaľ ide o vonkajšie hranice EÚ, blízko Afriky. Taliansko je jeden z členských štátov, ktorý v posledných rokoch najviac e, prispieval, pokiaľ ide o záchranu životov na mori a ochranu hraníc, takže toto by malo aj veľmi symbolickú hodnotu. Tento návrh by sa nemal ale hodnotiť eh, penalizujúcim spôsobom voči Varšave či Poľsku. Tým treba eh, ponúknuť eh, nejaký protinávrh, ale ide tu naozaj o voľbu, ktorá je zmysluplná z geografického pohľadu aj z v súvislosti s e, určitými e, inými charakteristikami European Union Task, Regional Task Force e, už sídli v Katani 134 eh, tisíc eh, obyvateľov. Eh, je tam, je tam aj tretí najvýznamnejšie, teď najvýznamnejšie letisko v Taliansku. Je tam takisto blízkosť z Lava Leta, kde sídli EASO. To by tiež zjednodušilo spoluprácu týchto dvoch významných organizácií, ktoré sa zaoberajú momentálne riadením aktuálnej migračnej krízy som eh, veľmi otvorený. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s pani eh, spravodajkyňou na tejto veľmi dôležitej téme. Ďakujem pekne. Spravodajkyni eh, by som rád povedal, keďže máme ešte trochu času, možno by sme mohli dať priestor aj predsedníctvu. Viem, že sa diskutuje teraz v rade o tom počte 10 tisíc. Chcelo by sa predsedníctvo vyjadriť? A potom možno aj komisii by sme mohli dať slovo. Možno najskôr predsedníctvo. Čo sa presne deje aktuálne na rade v tejto veci? Dobrý deň. Ja zastupujem predsedníctvo rady. Som poverená touto témou, pracujem na stálom zastúpení Chcela by som sa poďakovať za slovo, chcem sa poďakovať aj poslancom výboru za ich vystúpenia za to, že nám vysvetlili stanoviska, ktoré zastávajú v kontexte tejto témy. Potom by som na to povedala, že táto téma je prioritná pre naše predsedníctvo a vzhľadom na to sa tomu intenzívne venujeme v rade, aby sme sa dopracovali k priateľnému kompromisu pre väčšinu členských štátov. Ako viete, rakúske predsedníctvo získalo eh, čiastočne všeobecný prístup k otázke eh, návratov a taktiež, sa týka spolupráce s tretimi krajinami. Dopočula som sa, že vy to ešte stále prejednávate, aby ste aj tu v parlamente našli vhodný kompromis. Našim cieľom je čo najskôr sa dopracovať na úrovni rady k mandátu prerokovania s parlamentom a chceli by sme e, to uzavrieť ešte v rámci tohto volebného obdobia, ak sa to podarí. Čo sa týka hlavnej témy, ktorej sa venujeme teraz, na úrovni rady snažíme sa nájsť kompromis e, vo veci toho stáleho zboru poraničníkov, ďalej sa venujeme tomu presnému počtu 10 tisíc, ďalej výkonné právomoci a tiež e, o otázky rozdielovacieho kľúča pre členské štáty. V najbližších týždňoch sa budeme týmto témam venovať a zároveň budeme pokračovať aj na práci o ďalších častiach tohto textu. Ja mám v pláne byť v úzkom kontakte s parlamentom, aby sme sa spoločne pokúsili čo najskôr e, uzavrieť tento bod. Ďakujem pekne, viem, že všetci to chceme uzavrieť čo najskôr, ale ešte stále je otvorených e, mnoho zaujímavých otázok, napríklad ten počet 10 tisíc. Ďakujeme pekne e, za toto vaše prvé vystúpenie v rámci E, vašho predsedníctva 23. Teda očakávame ministrov. To je jedna z tém, ktorým sa budeme venovať tiež aj na stretnutí s nimi. Ďakujem za to, že spomínate, že máte v pláne informovať parlament pravidelne. To si ceníme. Najmä, keď e, to bude veľmi intenzívny proces, času bude málo, spolupráca bude o to dôležitejšia Pozerám sa na spravodajkyňu, neviem, či chce dať priestor aj komisii. Áno, veľmi rada aby som si vypočula odpovede komisie na niektoré otázky kolegov, ak by to bolo možné. Nech sa páči, komisia. Ďakujem. Dobrý deň. Aj komisia by sa rada poďakovala Európskemu parlamentu, spravodajkyni, tieňovým spravodajcom za všetko vynaložené úsilie a tiež za to, že sa to vníma ako prioritná téma. To je z pohľadu komisie je veľmi dôležité, aby sa to čo najskôr podarilo uzavrieť konkrétne k otázkám, ktoré tu zazneli. Týkali sa jednotlivých aspektov tohto návrhu komisia, napríklad sa teší na pozmeňovacie návrhy, teší sa na to, že ich bude môcť analyzovať, aj čo sa týka predsedovania princípov základných práv. Tu nepochybne sa budeme snažiť o zohľadnenie týchto pozmeňovacích návrhov. Ďalej, čo sa týka väčšej úlohy v boji proti cezhraničnému zločinu pre agentúru. Aj toto je z nášho pohľadu zaujímavé. Bude treba však zaistiť, aby nedošlo ku konfliktu s ostatnými agentúrami, ktoré majú právomoci v tejto oblasti. Teda musíme zaistiť e, primeranú spoluprácu medzi agentúrami a vyváženie ich pôsobnosti. Chcel by som sa možno v tejto chvíli iba k týmto dvom otázkam vyjadriť. Ďakujem ešte raz za vynaložené úsilie. Um, so thank you very much. Can I just return to the rapporteur? Um... Ďakujeme pekne, pani správodajkyňa. Koľko mám času, prosím? Oh, wow. That's good. Well, okay, I mean, so don't go over the top. Be careful. <laughs> Be careful what you commit to. Okay. I mean, I, you know, I mean, you know, within... Samozrejme, v rámci uh, rozumného uváženia. Dobre, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Klod. Chcela by som sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí vyjadrili podporu mojej práci a tiež sa teším aj ja, že budeme naďalej spolupracovať v tejto spolupráci. Možno máme odlišné pohľady, odlišné pozície, ale chceme sa dopracovať k riešeniu. To, čo som si vypočula od kolegov, mi navráva, že chápu, že je to prioritná téma. Chcela by som privítať tiež vyjadrenie zastupkynie predsedníctva, že je snaha uzavrieť rokovania o tejto téme v priebehu rumunského predsedníctva a rada by som zopakovala to, že aj parlament je odhodlaný spolupracovať s radou intenzívne na tom, aby sme dosiahli dohodu. A chcela by som zopakovať opäť svoju otázku. Bola by som rada, keby sa komisia vyjadrila k kontrolným centrám a tiež k, aby zastupca komisie teda sa už vyjadrilo pozitívne k našim návrhom, čo sa týka základných práv, aj čo sa týka právomoci agentúry v oblasti základných práv, to by som tiež rada uvítala. Ďalej, čo sa týka zahrnutia v texte toho, keď tvrdíme, že agentúra by mala mať väčšie právomoci v boji proti organizovanému zločinu. Ja chápem, čo sa snaží povedať eh, zástupca komisie, že musíme zvážiť zodpovednosti a pôsobnosť ostatných agentúr v tejto oblasti. Isté, že pri takomto významnom legislatívnom nástroji musíme dať jasne najavo, že táto agentúra má svoje úlohy v tejto sfére a my súhlasíme, že sa to musí posilniť v praxi. E, ďalej Kolega z ECR sa vyjadril k školeniam. Pokúsim sa zvážiť, ako by sa to mohlo zohľadniť, keď sa začneme zaoberať kompromismi. A ďalej, čo sa týka návratov medzi tretimi krajinami, ak teda budeme konať mimo rámca EÚ, možno by sme mohli objasniť na tomto mieste, že by sme mohli zvážiť spoluprácu s krajinami, ktoré už majú štatutárnu dohodu z EÚ a s agentúrou a v tejto dohode by sme mohli možno obsiahnuť aj ustanovenia, ktoré sa týkajú návratov. Ja viem, že až teraz prichádzam s takýmto návrhom, ale je treba si ujasniť, že tu nemáme na mysli vzťahy s krajinami, ktoré s ktorými doposiaľ Európska únia nemá vzťahy, alebo s krajinami, ktorých agentúra zatiaľ ešte nemá vytvorené vzťahy. Hovoríme o krajinách, s ktorými už spolupráca prebieha, ktorým už poskytujeme pomoc a podporu a hľadáme teraz ďalšie možnosti spolupráce, ak si to tieto krajiny želajú a ak sa dodržia všetky pravidlá a tiež vysoká komisia zodpovedná eh, pre utečencov a aj oni takýto prístup podporujú. Aj keď viem, že sú rozmanité postoje k tejto veci, možno by sme sa mohli snažiť popracovať na otázke kontrolných centier konštruktívne. Mali by sme požiadať komisiu, aby nám vysvetlila, čo presne myslí pod týmto pojmom a tiež z čoho vychádza, z akého právneho základu vychádza. Ďakujem aj všetkým kolegom. Ďakujeme, Roberta. Snažíme sa, aby sa to dostalo opäť do výboru IB 24. Uvidíme, či sa to podarí, či sa to stihne dovtedy. Ďakujeme teňovej spravodajcom aj spravodajkni samotnej, všetkým ostatným kolegom, ktorí sa zapojili. Prejdeme teraz ďalej k bodu 7. Ide o vízový kódex spoločenstva. Dostaneme informácie o prvom kole rokovaní, e, ktoré prebehli v decembri. E, spravodajca je e, Juan Fernando López Aguilar. Nech sa páči, máš slovo. Ďakujem, Klód. Ďakujem, pán predseda, za to, že mám možnosť informovať kolegov o aktuálnom stave rokovaní na túto citlivú tému. Najskôr by som rád priblížil výsledky prvého trialógu, ktorý prebehol 13. decembra v Štrasburgu na plenárke teda v plenárkovom týždni bol to prvý e, zahojujúci trialóg ešte v priebehu rakúskeho predsedníctva, v priebehu e, poslednej decembrovej plenárky Snažíme sa eh, vysporiadať s tlakmi, ktoré súvisia s vonkajšími internými lehotami. Nie je jednoduché čeliť týmto tlakom. Nie je to jednoduché ani pre našich spolupracovníkov. Eh, Im týmto ďakujeme. Teraz sme obmedzení novými lehotami, ktoré súvisia s tým, že sa blížime ku koncu volebného obdobia. Chceme spustiť do praxe vízový kódex, chceme, aby sa Podarilo ho schváliť v tomto volebnom období. Musíme sa dopracovať ku končnej dohode v trialógu, ktorý je naplánovaný na 28. január a je to podľa mňa reálne, že sa dopracujeme k dohode. To je jediná možnosť, ako zaistiť schváľovanie 6. februára na schôdzi Korepera a potom, aby sa to do hlasovania vo výbore LIBE posunulo 7. alebo 18. februára tak aby v pléne sa to mohlo odhlasovať v marci na prvé alebo druhé plenárke, podľa toho, aký bude program plenárky. To znamená, že je to naplánované tak, že schôdze budú prebiehať na všetkých úrovniach, takmer dennodenne, čo bude veľmi náročné. Takže si myslím, že je treba byť pragmatický a snažiť sa pridržiavať stanoviska, ktoré bolo schválené na plenárke v Štrasburgu v decembri. A takéto je posolstvo pre radu, ktoré musíme vyslať, pokiaľ chceme, aby vízový kódex bol ešte za tohto mandátu Európskeho parlamentu úspešne ukončený. Takže musíme ukázať ochotu robiť kompromisy a taktiež flexibilitu. Mali by sme sa snažiť taktiež rešpektovať naše neprekročiteľné hranice, ale zároveň ukázať ochotu rokovať s radou a snažiť sa dosiahnuť rovnováhu v rokovaniach, ktoré nás čakajú. No je jasné, že tých schôdzí už bolo veľa, bolo to taktiež na plenárke. Boli semináre, vypočutia s rôznymi zúčastnenými stranami. Tam oni vyjadrili svoje špecifické obavy v súvislosti s vízovým kódexom a snažili sa upozorniť na určité body. Samozrejme majú legitímne záujmy je treba uzavrieť tento spis. Toto je pre nás dôležité, principiálne. Je treba nepolavovať, tak aby rokovania mohli byť úspešne ukončené, ako už som povedal, ako som hovoril od začiatku. Ďalší trialog sa bude konať v Štrasburgu 17. januára. A ja som si istý, že práca ktorá nás čaká. Spolupráca s tieňovými e, bude dobrá. Ďakujem. Pán Becker, tieňový za EPP. Chcete sa vyjadriť? Ďakujem. Pán predseda, ako som povedal včera na te- schôdze tieňových spravodajcov, skutočne táto schôdza bola veľmi konštruktívna do veľkej miery sme preukázali pochopenie pre rôzne stanoviska politických skupín vo výbore, ale taktiež tu budem mať hlasovanie na plenárke a ja som odhodlaný, napriek tomu, že sú tu rôzne názory, napríklad e, v súvislosti s referenciami na readmisiu. Tam nechcem mať len stimuly, ale aj sankcie. Ale už sme sa teda dohodli, e, v podstate povedali sme spravodajcovi, že bude viesť rokovania. Ja mám teda určité pochybnosti. Myslím si, že takéto pochybnosti sú aj na strane rady, ale ja ich nechcem nejak aktívne e, vklad, vnášať do diskusie, takže myslím si, že tu bude konštruktívny e, postup aj naďalej, tak ako podal spravodajca pán López Aguilar. Ďakujem, pán Becker. Pán Depreza Alde. Merci, Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi, chcem mu zablahoželať, chcem oceniť jeho disponibilitu a taktiež sa otvorenie stavia k rokovaniam na úrovni tých spravodajcov. Včera prebehlo stretnutie, ktoré ja vnímam veľmi konštruktívne a pozitívne. Máme teda všetci za cieľ urobiť všetko preto, aby sme sa dopracovali k schváleniu tohto vízového kódexu ešte pred koncom tohto volebného obdobia. Domnievame sa, že je to naozaj politická nevyhnutnosť, e, e, čo sa týka uzatvárania tejto dohody. Zatiaľ sme ešte nehovorili o červených líniách. ktoré by znamenali, že sa nedopracujeme k dohode, ale včera sme sa dopracovali k preferenčnej e, forme zoznamu a spravodajca o tom vie. Napríklad si želáme, aby všetky členské štáty urobili všetko preto, čo je nevyhnutné na to, aby sme prijali dohody aj s inými členskými štátmi na úrovni konzulátov. Nie, aby sa okamžite vychádzalo z logiky obracať sa na súkromné firmy. Teda chceme využiť už existujúcu sieť e, verejných e, inštitúcií, ktoré sú k dispozícii ďalej. Čo sa týka citlivých tém, e, teda v súvislosti s readmisiami, najmä zamietnutie readmisií, Sedomňujeme, sa že je potrebné, aby malo dôsledky pre členské štáty, ktoré nedodržiavajú dohodu o readmisiách. My si však nemyslíme, že by občan mal za to platiť to podľa nás eh, by eh, malo byť nastavené taká, aby zodpovední politici čelili eh, sankciám. To sú teda z nášho pohľadu dve naozaj zásadné veci. Máme v nich jasný, jednoznačný postoj, ale veríme, že sa podarí dopracovať sa ku kompromisu. V tomto smere plne dôverujeme nášmu spravodajcovi. Ďakujeme, Žerát. A Marie christine ty si Tieňva Zague. Oui, merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi, všetkým tieňovým spravodajcom a celému týmu, ktorý sa zapojil do tejto práce. Už sa tejto téme venujeme naozaj veľmi dlho a zahrňa to obrovský objem práce. Je mi ľúto, že s radou sa tie rokovania neposúvajú až tak optimálne. Ten pokrok rokovaní bol pomalý a to nie je veľmi priaznivé. Vzhľadom na to, že sme na konci volebného obdobia, rada by som pripomenula, kde sú naše červené linie. Najskôr by som rada zdôraznila, že vízový kódex je nástroj, ktorý je určený predovšetkým osobám, ktoré prichádzajú e, s cieľom krátkeho pobytu na územie EÚ. Sú to teda hlavne turisti a e, biznismeni, podnikatelia. Všetky obmedzenia, ktoré sú uvedené v tomto texte, sa budú zameriavať e, na e, celé tie milióny ľudí, ktoré každoročne prichádzajú na územie EÚ. A niekedy si hovorím, že možno nevyžívame celkom hodné nástroje na to, aby sme sa dopracovali k výsledkom, ktoré si želáme vytvárame tento nový vízový kodex ako nástroj na boj proti neregulárnej migrácii a podľa mňa e, sa tu trošku míňame účinku. Naša skupina samozrejme má menšinový postoj v tejto veci, to viem, len som to chcela zdôrazniť. Tiež by som chcela zdôrazniť niekoľko ďalších aspektov, o ktorých sa diskutovalo dosť dlho, čo sa týka um, nákladov ďalej výnimiek vo vízovej povinnosti, a najmä čo sa týka maletých osôb a ďalej všetko to, čo uľahčuje výmenu a taktiež kontakty na kultúrnej úrovni, na univerzitnej úrovni, na školskej úrovni, taktiež e, na úrovni športu. Ja nechcem e, do toho vkladáte tých študentov. Ja len hovorím o týchto výmenných eh, povedal, o kontaktoch. Teda. My sme vo svojej povahe teda necelkom žnení s otázkou readmisných dohôd. To, čo práve povedal pán Depre k tejto veci, to mi prípada byť ako priateľný kompromis, pretože podľa mňa by bolo veľmi negatívne, ak by občania príslušných krajín museli znášať náklady za politiku readmisií svojej krajiny. A ešte dve posledné veci. Súhlasím s pánom Depré. Už ma to až trochu znepokojí, ako veľmi s ním súhlasím. Súhlasím s ním aj v tom, Vypadlo mi to, už som si spomenula. Ale by ste mi to pripomenuli, hneď ste si uvedomili, o čo ide, v čom sa zhodujeme. Ide o prioritu, ktorá sa bude pripisovať verejným inštitúciám v udeľovaní víz, pretože vieme, že keď sa to bude zadávať súkromným subjektom, tam sa náklady navyšujú a my sa musíme snažiť predovšetkým využiť eh, existujú to štruktúry a nezadáva to zbytočne externým subjektom. A ďalej, otázka zachovania možností víze na hraniciach. Myslím, že by bolo veľmi negatívne, najmä pre väčšinu žiadateľov, ak by sa e, zrušila možnosť udelovania víz na hranici. Toľko teda červené línie. E, za mňa dúfam, že sa k ním postaví rada rozumne. Okay, thank you very much, Marie Christine. Ďakujeme, Marie Christine. Anna, chceš povedať niečo ešte len stručne? Chcem len povedať, že toto je kľúčová vec, ktorú musíme dosiahnuť pred koncom parlamentného obdobia. Takže by sme mali to, to politicky zviditeľniť. Mali by sme viacej zviditeľniť tieto posledné diskusie v rámci trialógu. Nie je to len technická vec. Dobre, boli tam aj technické aspekty, bolo ich dosť. Tam potrebujeme politické rozhodnutia, ale taktiež výbor a vy, pán predseda, by sme tomu mali dať politickú dôležitosť, tak aby rada sa cítila nútená sa pohnúť a realizovať to, pretože toto by podporilo dôveryhodnosť EÚ, ktorá teraz je veľmi slabá Napríklad tam boli tie incidenty, jeden skončil včera zo Sea-Watch, pretože ľudia nemajú legálne cesty, legálne spôsoby, ako požiadať o azyl. Jediný spôsob je sa vystaviť situácii, kedy členské štáty budú nútené rozhodnúť. Na našej misii do Melídi sme sa stretli s ľuďmi, Pamätám si napríklad na egyptskú rodinu, ktorá bola rozdelená na hranici tými, ktorí ich vykoristovali na marockej strane. Matka s bábetkom mohli prestúpiť, prekročiť hranicu a otec s ďalšími deťmi museli zostať v Maroku a oni vydierali finančne. Ale neboli tam žiadne alternatívy, žiadne legálne spôsoby, ako sa sem dostať. Alebo prepašte, bola to sírska rodina. Takže skutočne len minimum potrebujeme a síce odsúhlasí tie humanitárne víza, na tom pracuje Juan Fernando a ďalší tieňoví. Mali by sme to politicky zviditeľniť, politicky zviditeľniť prácu našich kolegov a potrebujeme dohodu ešte pred koncom parlamentného obdobia. Ďakujeme, Juan, ďakujem za tvoju správu za tú prezentáciu, to je veľmi zaujímavé. Chcem opäť zúrazniť, že to, čo si povedal na začiatku, je dôležité. Ešte na záver, prosím. Takže ja som mal len podať správu výboru ohľadom súčasnom stave a ohľadom načasovania, pretože ten, to načasovanie je skutočne veľmi tesné. Máme len 20 dní na ukončenie trialógu, tak aby sa to úspešne mohlo odsúhlasiť na marcové planárke. Ďakujem našim spolupracovníkom, tieňovým spravodajcom, taktiež ďalším za ich pripomienky. Anne Gomeš, tá nie je tieňová spravodajkyňa. Je treba zaručiť, že to bude dobre postupovať. Áno, skutočne to bola veľká bitka, už sa to ťahá roky už sú to roky, než teda komisia začala nejakú iniciatívu. Sú tam technické aj politické otázky. Víza na viacnásobný vstup, ďalej povinné zastupovanie, tomu sa vspierali niektoré veľké členské štáty. Otázka prepojenia s readmisiami. Ale podarilo sa nám nastoliť eh, rozumnú rovnováhu podobe kompromisov, ktoré sme schválili v decembrovom hlasovaní. Teraz je treba túto prácu ukončiť. Ďakujem kolegom za ochotu, flexibilitu, pripravenosť pracovať na kompromisoch, tak aby sme zlepšili rovnováhu v tejto situácii a pritom nezabúdali, že humanitárne víza sú veľmi dôležité, že je treba vytvoriť legálne cesty do EÚ zúfalým ľuďom, ktorí utekajú pred nebezpečenstvom, aby sme mohli zachraňovať životy. Aby sme neboli len morálni, ale aj konzistentní s hodnotami, ktoré zastupuje Európska únia, alebo ktoré by mala zastupovať. Ďakujem. Ďakujem všetkým kolegom. Prechádzame k ďalšiemu bodu, keďže spravodajkyňa už vchádza do miestnosti. Ďalším bodom je vytvorenie európskej siete styčných dôstojníkov pre otázky imigrácie, prepracovaná verzia. Opäť spravodajky neodchádza. Cecil, it's your... Cecil, toto je tvoja správa. Je to v poriadku? Nemusíš bežať v poriadku, v pohode. Áno, je to tvoj bod. V pohode, nestresuj sa. Pomaly si sadni, ja to uvediem. Aspoň mám čas zdôrazniť to, čo hovoril Juan Fernando o tom, že náš výbor má momentálne najvyšší počet trialógov. Snažíme sa dobre spolupracovať s rumunským predsedníctvom, máme len 3 až 4 mesiace. Takže skutočne toto je bezprecedentné. Spoliehame sa na našich spolupracovníkov. Nie, že by som chcel preháňať. Mám dokonca na to aj tabulky, grafy, aby som to podložil, pokiaľ by niekto chcel spochybňovať moje slova, tak to môžem dokázať. A taktiež tá práca naša je kvalitná. Ďakujem Juan Fernando, že si nám toto pripomenul. Je to jasné a dobre sa tým ilustruje naša situácia. Teraz prechádzame k ďalšiemu komplexnému spisu. Európska sieť styčných dôstojníkov pre imigráciu. Máme 177 tieňových, eh, pardon, pozmeňujúce návrhov spravodajkyne Cecil Kiengo, ktorá, Kienge, ktorá vám teraz predstaví svoj, svoj stanovisko k tejto téme. Cecil, si pripravená, prosím. Predstav nám svoje stanovisko k pozmeňujúce návrhom. Grazie, Claude. Ďakujem, eh, Claude. Chcem poďakovať aj e, tieňovým spravodajcom v tejto e, súvislosti za spoločnú prípravu tejto témy. 176 e, pozmeňovacích návrhov predstavilo politicky, predstavili politické skupiny. Už niekoľko týždňov na technickej úrovni pracujeme na nich. mojim zámerom je tieňovým spravodajcom ponúknuť text, ktorý by mohli do veľkej miery e, prijať a e, zohľadňoval by ich e, náhľady a zabezpečil by efektívne teda fungovanie tuto v oblasti imigrácie. Pokiaľ ide o menej kontroverzné body, myslím si, že tam je naozaj silná konvergencia medzi politickými skupinami, práve pokiaľ ide o definíciu tohto styčného dôstojníka, jeho úlohu, aj funkciu riadiaceho výboru, ako aj pokiaľ ide o účasť Európskeho parlamentu. Ostávajú tu ešte e, určité otázniky, ktoré treba vyriešiť, e, napríklad fungovanie e, týchto styčných dôstojníkov. Tu chcem zdôrazniť aj jeden dôležitý koncept. Je pravdou, že styční dôstojníci nie sú alter ego e, funkcionárov OSN, ktorí majú monitorovať humanitnú e, aktivitu v tretich štátoch. Na druhej strane je takisto platné, že e, neprestávajú súdne e, vlastne výkonné e, orgány e, členských štátov, pokiaľ ide o návraty. E, pokiaľ ide o špecifické kompetencie, dôležité je aj zabezpečovať informácie k humanitárnej situácii eh, primúcej krajiny, aj teda v zadržiavacích centrách. Tiež je dôležité, aby medzi eh, činnosť eh, v oblasti asistencie, spadajúcej pod bod 3-4, styční dôstojníci mohli byť nápomocní nielen pri aktivitách návratov, ale aj teda orientácie, e, monitorovania navratených osôb e, a teda asistencie pre nich. E, takisto sa teším na konfrontácie s radou aj s komisiou a verím, že sa nám vďaka intenzívnej práci podarí čo najrychlejšie dospieť k výsledku. Ďakujem veľmi pekne, Cecil. Teňový spravodajca DPP nie je prítomný. Roberta, chcela by si sa e, vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne. Ja Alessandro Mussolini nahrádzam. Dnes sa nemôže zúčastniť dnešného zasadnutia. Teňová spravodajkyňa Eh, je presvedčená eh, o tom, že títo styční eh, dôstojníci musia prinášať skutočnú pridanú hodnotu. Tieňová spravodajkynia je presvedčená, že je tu prelínanie s inými agentúrami a tomuto sa treba starostlivo vyhnúť Cieľom je, aby e, európske a národné e, síly, e, ktoré zohrávajú úlohu v kooperácii s tretimi krajinami v oblasti migrácie, efektívne spolupracovali, aby sa neplitvali finančné ani ľudské zdroje, EPP tiež trvá na tom, e, že imigrační styční dôstojníci môžu e, podporovať, môžu mať podporný charakter v oblasti návratov, privilegovaný kontakt, ktorý majú často s orgánmi tretich štátov, by sa dal využiť na to, aby sa politika návratov EÚ zefektívnila oproti aktuálnemu stavu Zdieľame e, názor e, spravdajkyne, že e, definícia styčného dôstotika, ktorý je prepojený vlastne s inými agentúrami môže symbolicky posilniť vlastne európsku povahu, ich práce. Máme tu tri rôzne definície ILO zo strany komisie. Treba aby sa zodpovedali eh, orgánom, ktoré ich vysielajú. No a pokiaľ ide o pracovný eh, program, tento by sa mal znížiť z dvoch rokov na jeden rok pretože je tu neustály vývoj v oblasti migrácie a to si vyžaduje rýchle reakcie zo strany EÚ. A e, steňová spravodajkyňa chce naďalej zdôrazniť e, ochotu EPP e, ďalej spolupracovať na tejto téme konštruktívnym spôsobom. Ďakujem pekne. Natáli, tieňová spravodajkyňa za ALDE. Ďakujem pekne. Aj moja e, skupina je spokojná s tým, ako pokračuje e, e, práca na tejto téme v oblasti styčných dôstojníkov. Naozaj si vážime prácu Cecil Kiengen za jej konštruktívnu, zložitú prácu, ktorú má v tejto citlivej téme. Predložíme určité pozmeňovacie návrhy budeme ďalej na nich pracovať. Do veľkej miery však treba povedať, že už sú dobre integrovaní do kompromisu. E, základným cieľom pre moju skupinu je zabezpečiť e, samozrejme pozíciu parlamentu, ktorá by rešpektovala základné práva. E, už to zdôraznili aj kolegovia predo mnou, základné práva migrujúcich osôb a obzvlášť chcem zdôrazniť, detí a mladistvých bez prievodu alebo aj so sprievodom, pretože e, my máme voči ním zodpovednosť. E, tiež do veľkej miery e, pokryté toto kompromismi, teda toto oblasť zraniteľných osôb. Takisto tu ide o efektívnosť, Hovorí sa tu o viacerých typoch styčných dôstojníkov e, po reforme, ktorí budú mať úlohy e, prepojené s ich dovtedajšími skúsenostiami a úlohami. Naša skupina e, toto bude sledovať, pretože napríklad styčný dôstojník prichádzajúci z polície by e, nemal pôsobiť napríklad v misiách, ktoré veľmi nesúvisia s touto tematikou. Takže ale, ale myslím, že túto úspejeme, e, toto sa nám podarí vyriešiť. E, takisto je treba zabrániť zdvojovaniu aj v oblasti školení, ktoré existuje, bude, bude organizovať Európsky e, e, e, zbor po, pohraničnej a pobrežnej stráže, alebo teda, ktoré sa budú organizovať v azylovej oblasti. Takže vo, vo veľkých líniách to vyzerá takto. Pred nami sú ďalšie zasadnutia. Pred nami sú aj teda ešte otázky politickej povahy, ktoré musíme vyriešiť a budeme sa im venovať v budúcich týždňoch skupina eh, samozrejme eh, sa venuje s veľkou energiou tejto téme. Ďakujem, pán Jurek, ospravedlňujem sa, nevšimol som si. Eh, samozrejme ste tu indikovaní ako tieňový spravodajca, takže máte slovo za EKR. Ďakujem veľmi pekne. Ja podporím všetky kroky, ktoré budú smerovať e, k účinnej ochrane e, hraníc a prevencii nelegálnej migrácie. Znepokojenie našej e, skupiny vyvolávajú určité pozmeňovacie návrhy, ktoré chcú využiť túto správu na propagáciu legalizácii nelegálnej migrácie alebo k malo zodpovednému rozširovaniu princípu Ehm, zlučovania rodín. Akákoľvek eh, eskalácia, pokiaľ ide o imigráciu, sa eh, treba eh, zabezpečiť eh, vlastne podporu tých najzraniteľnejších. Nemali by sme príjmať kroky, ktoré by ehm, takýto fenomén vyhrocovali. Prikladáme veľkú váhu pozmeňovaciemu návrhu, ktorý predkladáme. A síce, že skončenských štátov k nechraneniu hranicu útokom na zásadu právneho štátu. Je potrebné eh, chrániť svoje hranice, žiadna ideológie, žiaden tlak nemôže eh, spôsobovať, aby členské štáty eh, svoje záväzky v tejto oblasti nevykonávali. Mm, my máme povinnosť chrániť občanov a ak to nerobíme, neriadíme sa podľa e, zákonov a takisto styční dôstojníci by mali podporovať činnosť e, e, v daných krajinách, nie narušovať. Máme otvorný prístup k tomuto dokumentu, podmienený tým, či naše stanovisko e, seriózne e, bude vzaté do úvahy. Treba si uvedomiť, že tu nejde o politický spor. E, ide tu naozaj o efektívnu ochranu ľudí, či už občanov našich členských štátov, nášho spoločenstva, ako aj o vytvorenie podmienok, za ktorých môžu tí, ktorí to naozaj objektívne potrebujú, eh, pricestovať do našich krajín. Ďakujem a teraz má slovo Mari Kristín. A ja by som chcela poďakovať eh, Cecil, pretože eh, odvedla veľký kus práce a e, vo veľkej časti je, je návrh aj kompromisných e, návrhov. E, sa vidím, súhlasím s nimi. V určitých oblastiach nesúhlasím. Chcela by som teraz dôrazniť tieto témy, aj keď ma nemusia ostatní nasledovať. Zdôrazňuje sa, že sa tu nemá pristupovať k ideológii treba vnímať všetkých migrantov rovnakým spôsobom, s rovnakými e, právmi. Je zvláštne, že polský poslanec e, nás k tomuto poučuje a pritom Polsko je zodpovedné za 60 ekonomickej migrácie e, v Európskej únii. Takže bolo by dobre, keby Polsko rešpektovalo to, čo káže. Aj v tejto oblasti Polsko Eh, naozaj eh, vysiela najväčšiu eh, väčšinu ekonomických migrantov v celej Európskej únii. Migrácia je holistická otázka, to sme všetci povedali. Nie sú to všetko len eh, neregulárni eh, migranti a úloha styčného dôstojníka pre eh, migráciu to je aj prispievať prevencii neregulárnej migrácie, ale takisto aj zaoberať sa legálnou migráciou, riadiť ju. To znamená aj zaoberať sa imigrantami, aj emigrantami nie sú tu len ľudia, sú tu aj ľudia, ktorí sa vracajú Eh, na základe kontraktov z EÚ. Eh, e Chcela som upremiť pozornosť na to, že kontinent, z ktorého nám najviac eh, sa zvyšujú počty migrantov, tým je Ázia. A to nie súvisí len s konfliktom na Blízkom východe. Z Indie a z Číny prichádza najväčší e, počet e, týchto migrantov, takže e, prosím, spomínajme fakty a tí, ktorí žiadajú, aby sa tu nepostupovalo ideologicky, by sa toho mali najviac pridržiavať. No a myslím si, že otázka rešpektovania základných práv je niečo naozaj veľmi dôležité. Všetci migranti majú svoje právy a všetky členské štáty e, majú medzinárodné povinnosti. Dôležité je tu zabezpečiť vyváženosť a je dôležité, aby títo dôstojníci rešpektovali práve toto, pretože e, rámec, ktorom musia fungovať, je čoraz zložitejší. Cecilia a Natália sú dosť e, citlivé na túto otázku. Je dôležité, aby sa nestali e, policajnými e, dôstojníkmi, ktorí budú presadzovať politiku e, medzinárodnej kooperácie. Ja si myslím, že toto by nemala byť ich úloha. Je tu viacero otázok, ktoré, na ktorých musíme spoločne popracovať, aby práca styčných dôchodníkov bola užitočnejšia, riadenejšia aby sa nesústredili e, iba na neregulárnu e, migráciu. Viem, že toto leží veľmi na srdci niektorým z nás, ale z celkového pohľadu e, aj pri tvorbe legislatívy by sme sa mali zaoberať dlhodobým hľadiskom. Vízia migrácie by mala byť naozaj holistická, ktorá zohľadňuje všetky parametre. Okay, um, thank you very much, colleagues. I'm conscious we have votes at 11. Is it 11 o'clock? Yes.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 Ďakujem aj e, všetkým kolegom, e, ktorí nejakým e, spôsobom mohli prispieť k tejto práci. Boli zohľadnené naozaj mnohé pozmeňovacie návrhy doteraz. Ako väčšina kolegov už povedala, mali by sme ehm, sa postarať o to, aby styční e, dôstojníci, aby sme túto tému ochránili od ideológie. Musíme byť naozaj veľmi konkrétni a snažiť sa e, naozaj pozitívne prispieť k riešeniu fenoménu e, migrácie a postupovať pritom holisticky. Ďakujem, Cecil, za tvoju tvrdú prácu na tomto spise. Prajem veľa šťastia. Viem, že ešte nejakí ďalší kolegovia by sa chceli opäť vyjadriť k tomuto spisu, ale o 11. máme hlasovať a ešte nás čakajú dva body. Je dnes štvrtok, takže prosím. Ďakujem. Našťastie ďalšia správa je moja. Po 9 zoznam tretich krajín, ktorí štátni príslušníci musia byť držiteľmi víz, keď prekračujú externé hranice a taktiež e, krajiny, ktorých e, štátni príslušníci nemusia v súvislosti s odchodom Spojeného kráľovstva z únie. Komisia navrhuje legislatívne opatrenia v súvislosti s úpravou unijného e, práva po Brexite. Je treba objasniť situáciu príslušníkov, všetkých príslušníkov Spojeného kráľovstva. Takže komisia navrhuje, aby všetci príslušníci Spojeného kráľovstva, ktorí sú britskými občanmi, boli vyňatí z vízovej povinnosti, keď cestujú do EÚ za účelom krátkodobého pobytu. E, tento Návrh e, v článku 2a e, pardon, článku 2 obsahuje pripomienku, že je tu mechanizmus zájomnosti na základe e, nariadenia 539 z roku 2001 a nariadenie vstúpe do platnosti 30. marca 2019 a bude platné od dňa, od prvého dňa, kedy v Spojenom kráľovstve sa prestane uplatňovať unijné právo. Máme mnohých stienových spravodajcov k tomuto spisu. Jeden z nich je tu. Takže pokiaľ nejakí kolegovia by sa chceli vyjadriť, tak môžete. A za tieňových je tu e, Martina Anderson, potom bude hovoriť Dan Dalton. Takže Martina, alebo Dan, ty si tieňový spravodajca? Martina prvá a potom Dan. Súhlasím s e, tvojim stanoviskom v tom, že e, občania z Británie, zo Severného Írska by mali byť vňatí z vízovej povinnosti, pokiaľ cestu do EÚ za účelom krátkodobého pobytu. Chcem pripomenúť kolegom e, dohodu z Veľkého piatku a stanovisko, ktoré zaujali poslanci k tejto dohode, že je treba byť, e, ju chrániť. A táto dohoda musí byť ďalej plne implementovaná. Musíme sa sústredovať na také, stanovenie takých okolností, ktoré by odzrkadlovali potreby ľudí v Severnom Írsku. Ako viete, v zmysle dohody z Veľkého piatku máte nárok na britské alebo írske občianstvo a už máme teda taktiež eh, stanovenú príslušnú situáciu na juhu Írska. Je to teda ústavné právo. Môžete sa identifikovať ako Ír. Mali by sme teda sa sústredovať predovšetkým na írskych občanov, ktorí žijú v Severnom Írsku, pretože keď hovoríme o európskych občanoch, ktorými sú občania Severného Írska, a severoírske občanstvo je jedným z bodov, o ktorých sa diskutuje v súvislosti s Brexitom, tak tu máme ešte írskych občanov, ktorí žijú v, Norsk- v Severnom Írsku. Naďalej by e, mali platiť súčasné štandardy, čo sa týka ciest do EÚ. A ja s vami ako tiež spravodajkyňa budem na tomto pracovať. Ďakujeme Martina, teraz Dan Dalton. Ďakujem, pán predseda. Taktiež súhlasím s vašim názorom je to jediný rozumný názor, ktorý môžeme mať, tak aby sme uľavili mnohým v procese Brexitu. Podporujeme to, čo hovoríte. Myslím si, že to je rozumný prístup. Taktiež podporujeme komisiu. Myslím si, že názor Londýna je podobný alebo rovnaký a samozrejme vždy je tam vzájomnosť. Čo sa týka bezvizového cestovania, tak Londýn sa k tomu stavia rovnako. Ešte chcem pripomenúť k tomu, čo povedala kolegyňa o dohode z Veľkého piatku, tak tam sa hovorí taktiež, že nebudú e, hranice medzi e, Londýnom a Severným Írskom. Ďakujem. Možno by sme mohli diskutovať konsenzuálne aj o ďalších veciach samozrejme. Ďakujem. Chcel by som ešte povedať, že v tejto správe sa venuje veľká pozornosť, ale sú tu ešte aj ďalšie otázky, ktoré s týmto súvisia, napríklad čo týka zaručenie práv, ktoré boli stanovené v dohode z Veľkého piatku a tak ďalej, otázka vzájomnosti. Takže ďakujem obom poslancom, ktorí hovorili za váš rozumný prístup. Ďakujem. Pán Jurek, možno to bude niečo iné. Je to ešte k tej predchádzajúcej veci? Chcel som vás upozorniť na to, že právo zareagovať na vyjadrené stanovisko poslanca, ktorého meno bolo spomenuté, že toto je upresnené v, našom, v našich pravidlách. Takže ja by som ináč nehovoril znovu, ale v rámci našich záväzných pravidiel europoslanec by europoslancov by nemalo byť upreté právo zareagovať na niečo, pokiaľ ich, jeho alebo jej meno bolo spomenuté explicitne. Takže toto som chcel povedať. Ďak, áno, pán Jurek, kolegovia, tí, čo neviete, o čo ide. Pani Veržia spomenula meno pána Jureka a pán Jurek sa potom na to potom reagoval. Ďakujem. Prepašte, že som veľmi rýchlo chcel ísť ďalej, ale máte pravdu, že je tu takýto formálny postup. Lehota na zasielanie pozmenujúcich návrhov v tejto sprave 16. januára o 16. pobede. Takže ďakujem dvom kolegom, ktorí sa vyjadrili. Ako obvykle, to bolo veľmi komplexné. Kolegovia, ešte pred hlasovaním nás čaká jeden posledný bod. A síce sú to spolu body 11 a 12. Spravodajcom je pán Ungureanu. Je tu. Je to zavretie dohôd alebo dohody medzi Európskou úniou, medzi Brazíliou. Máme tu dva návrhy. Pán Unguránu za EPP je rodecom pre oba spisy, takže ho požiadam, aby stručne tieto dva spisy e, objasnil. Ďakujem, pán predseda. Dva návrhy odporúčaní sa týkajú návrhu rozhodnutia rady ohľadom dohody medzi EÚ a Brazíliou v súvislosti s výnimkou e, z vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty a taktiež pre držiteľov diplomatických, služobných alebo úradných pas, cestovných pasov. Maximálna dĺžka takéhoto pobytu je definovaná ako 90 dní v celkom dobi 180 dní. A mm, zmena je teda v tom, že tá dĺžka teraz nebude stanovená v mesiacoch, ale v dňoch A čo sa týka tej novej definície krátkodobého pobytu, v júli 2014 komisia schválila odporúčanie pre rozhodnutie rady na autorizáciu pre e, započatie e, rokovaní ohľadom e, zmeny týchto pravidiel. Rada môže schváliť tento právny akt len pokiaľ parlament e, um, jej udelí svoj súhlas. Ja ako spravodajca odporúčam udelenie tohto súhlasu, aby sa mohli uzavrieť obe tieto dohody. A ešte na záver, zatiaľ sme neobdržali oficiálnu právnu žiadosť zo strany rady a bez tejto žiadosti zatiaľ musia byť, musí byť tento postup zastavený. Takže mňa by zaujímalo, čo je nové, aké sú najnovšie správy ohľadom tejto dlho očakávanej žiadosti. A to je všetko, pán predseda. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Ongruanu. Chce sa niekto spomedzi kolegov vyjadriť? Ak nie, Lehota na pozmiace návrhy eh, je stanovená na 14. januára. Ďakujem pekne. Hlasovanie teda nasleduje 11. hodine. Dovtedy teda schôdzu prerušujem. Ďakujem. Aj vám, pán Gruanu, ďakujem.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

Uh, kolegovia, prosím, usaďte sa. Budeme hlasovať. Všetko to prebehne elektronicky. Pripravte si hlasovacie karty. Ak potrebujete, tak si ešte odbehnite. Hlasovacie karty sú k dispozícii na treťom poschodí. Kým sa ešte usádzajú kolegovia, chcel by som eh, zopakovať čo tu zaznelo, keď sme prejednávali trialóg. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom, ktorí sú súčasťou rekordného počtu trialógov. Chcem sa poďakovať všetkým pracovníkom, všetkým pracovníkom sekretariatu výboru politických skupín. Naozaj je to obrovský nábor práce, ktorý nás čaká v najbližších 3-4 mesiacoch. Ďakujem všetkým za vynaložené úsilie. Tým pádom sa všetci stihli usadiť a môžeme prejsť k hlasovaniu. Niektorí zývajú, ale to chápeme aj v štvrtok. Začíname. Absolutórium a plnenie rozpočtu pre agentúry za rok 2017. Ide o výkonnosť finančného hospodárenie a kontrolu. Spravodajcom je pán Franc. Chcete sa ujať slova, pán Franc, pred hlasovaním? Ak nie, tak prejdeme hneď k hlasovaniu. Prejdeme k hlasovaniu. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 6. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 10. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania prijaté. Teraz, keď ste všetci usadení, nasleduje záverečné hlasovanie menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté 43 hlasov za, 3 proti, nikto sa nezdržal. Blahoželáme Teraz prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu. Opäť pán Franc. Tu ide o plnenie rozpočtu pre agentúru Europol za finančný rok 2017. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Áno, ja som mal problém, ale neviem, či aj ostatní mali problémy. Ja mám rôzne problémy, toto je len jeden z nich. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 6. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 7. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz pozňujúci návrh 11. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz záverečné hlasovanie je byť Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania prijaté. 43 hlasov za, 2 proti, 1 sa zdržal. Ďalej nasleduje ďalšia téma pána Franca, ide o Eurojust. Návrh 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 5. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. A teraz záverečné hlasovanie menovite. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania prijaté 43 hlasov za, 2 proti, 1 sa zdržal. Ďalej. Ďalšia téma pána Franca, to sa týka Frontexu. Kompromis 1, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 2, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 3, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 10. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 11. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 15. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 16. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie. Menovite otváram hlasovanie. Konec hlasovania e, prijaté 42 hlasov za, e, a 2 proti, 3 sa držali ďalej. Ďalší bod sa týka agentúry pre základné práva. Návrh 1, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej, kompromis 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 8. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 9. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 10. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 11. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. prijaté. Teraz záverečné hlasovanie otváram. Nech sa páči, hlasujte menovite. The vote is closed. Koniec hlasovania. 42 hlasov za, 1 proti. Jeden sa zdržal, traja boli proti. Ďalej, monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť. Aj toto je téma pána Franca. Návrh 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 3. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 4. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz záverečné hlasovanie menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 43 hlasov za, 2 proti, 1 sa zdržal. Ďalšia téma, opäť pán France, tu ide o CEPOL. Návrh 1, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej kompromis 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 6. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 7. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 11. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 12. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. A teraz záverečné hlasovanie, menovite. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté 45 hlasov za, 2 hlasy proti, nikto sa nezdržal. A teraz sa dostávame k e, bodu, ktorý sa týka EASO. Opäť pán Franc. Návrh 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 3. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 4. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 5. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 6. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 7. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 8. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 12. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz záverečné hlasovanie. Menovite otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 42 hlasov za, 2 proti, 1 sa zdržal. Ďalej Eulisa. Opäť pán Franc. Návrh 1 a 2 sú rovnaké. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 3. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 4. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 5. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 8. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. A teraz pozmeňujúci návrh 18. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz nasleduje záverečné hlasovanie, opäť menovite. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 44 hlasov za, 3 proti, nikto sa nezdržal. Teraz prejdeme k Európskemu dohľadnému úradníkovi pre ochranu údajov. Opäť spravodajcujem pán Franc, návrh 1. Otváram hlasovanie. A tento bol stiahnutý. Nemusíme o ňom hlasovať, ak si to neželáte. To je takmer kafkovská dilema. Chcete o ňom hlasovať? Dobre, takže hlasujme o ňom. Navrh jeden Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Neviem prečo. Ďalej návrh 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 3. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté 4. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz záverečné hlasovanie. Menovite otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 43 hlasov za, 3 hlasy proti, 1 sa zdržal. A teraz e, posledný bod v tomto súbore. Komisia a výkonné agentúry. Návrh 1. Otváram hlasovanie. Pán Bonny, nech sa páči, faktická poznámka. Mali sme hlasovať o odseku 4. Podľa mňa došlo ku chybe. Ja som sa teda dopustil chyby. Chcel som hlasovať mínus e, v v súlade so postem skupiny, ale hlasoval som o milom plus. Nijako to však nezmenilo výsledok, ale mohli by ste nám to poslať písomne, túto opravu a dáme to do zápisnice. Nejako to však nezmení celkový výsledok hlasovania, takže vrátime sa k komisii a výkonným agentúram návrh 1. Hlasujeme opätovne. Nech sa páči, hlasujte o návrhu 1. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 7. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Carried. Prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 8. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. A teraz záverečné hlasovanie menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 43, 44 hlasov za, 3 hlasy proti, nikto sa nezdržal. Blahoželáme pán Franc k všetkým týmto hlasovaniam. Colleagues, we proceed to the next uh, uh, Kolegovia, prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu. Tam je implementácia ustanovení zmluvy vo vzťahu k európskemu občanstvu. Spravodajkyňou je Martina Anderson. Martina, chceš sa vyjadriť pred hlasovaním? Nie, takže môžeme pokračovať hlasovaním. Pozmeňujúci návrh 37. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa 38. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa 36. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 40. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 6. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 7. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. na vrch 50. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. na návrh 57, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. na návrh 51, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 8, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 9. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňujúci návrh 55. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňujúci návrh 58. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. na návrh 61. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňujúci návrh 68. Môžete hlasovať. Prepačte, prepačte. Kompromis 10. Celý kompromis. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa na vrch 68, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 11, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa na vrch 75, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Citácia sa návrh 1. Môžete hlasovať. Alebo môžeme ich urobiť en blok. Takže 1 až 7 môžete hlasovať. Nie. Uzatváram hlasovanie. Takže schválené. Kompromis 1, úvodné stanovenia môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 12, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Tiež schválené. Pozmeňujúci návrh 13, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 2, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa návrh 19, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa návrh 21, môžete hlasovať. Alebo nie. Amblok nie, takže len 21. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 23. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 24. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa na 25. Môžete hlasovať. Prepačte. Ospravedlňujem sa. Mohlo to byť v jednom bloku? Alebo nie? Nie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 3 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 4 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 5. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Číslo 29. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. A teraz záverečné hlasovanie menovité. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 40 za, 7 proti, nikto sa nezdržal. Gratulujem. Spravodajkyni. Martine. Prepašte, prešlo to? Áno, prešlo. Gratulujem spravodajkyni. Ďalšia správa, pán Mamikins uvádzanie na trh a využívanie prekurzorov výbušnín. Pán Mamikin, chcete sa vyjadriť? Nie, takže pôjdeme rovno hlasovať. Je to len jednotné hlasovanie. Môžete hlasovať. Ešte chcem povedať, že je to hlasovanie o rozhodnutí vstúpiť do medziinštitucionálnych rokovaní Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené 45 za, 2 ja proti, nikto sa nedržal. Gratulujem, Andrejs. Prvý trialóg je naplánovaný na 21. januára. Teraz a ustanovení zmluvy v súvislosti s posilnenou spoluprácou. Tomáš Zdechovský. Tomáš, môžeme prejsť rovno k hlasovaniu. Chceš sa ešte vyjadriť? Áno. Ďakujem, milý kolega. Chcem všetkým poďakovať a popriať vám šťastný nový rok a teraz môžeme hlasovať. OK, that's, uh, that was innovative. Thank you. Áno, to bolo inovatívne, ďakujeme. Len som si aspoň mohol pripraviť hlasovací zoznam, takže ďakujem. Pozmením sa návrh 11. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 12. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 1. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 14. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte návrh 15. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňte návrh 16. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň návrh 18. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň návrh 21. Alebo nie. 19 som preskočil. 19 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte sa vrch 20, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 21, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte sa vrch 22, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa v 27. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 28 môžete hlasovať. 28. Aj to Monika, je to práve váš. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Prepačte. 29. môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 2. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňte návrh 32. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Úvodné ustanovenia, sa návrh 1, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 3, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa vrch 2, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmenujúci návrh 6. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmenujúci návrh 8. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 9, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte sa návrh 10, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. A záverečné hlasovanie, hlasovanie menovité. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 36 za, 6 proti, 3 sa zdržali. Gratulujem spravodajcovi. Ďalšie hlasovanie. Implementácia Charty základných práv Európskej únie v EÚ inštitucionálnom rámci. Spravodajcom je pán De Jong. Denis, chcete sa vyjadriť pred hlasovaním? Nie. Takže prejdeme k hlasovaniu. sa návrh 19. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. sa návrh 20 a 21. Identické môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. sa návrh 22. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 23. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 2. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 1. Môžete hlasovať. schválený. Pozmeň sa 29, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa návrh 33, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 34, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňujúci návrh 35, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 36, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 37, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. sa vrch 30, alebo nie. Teraz prejdeme ku kompromisu 3. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz pozmeňte vrch 44. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa 45. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 46. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 48. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 49. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 50. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 51. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 52. Môžete hlasovať. otváram hlasovanie. Schválené. 53. Môžete hlasovať. otváram hlasovanie. Zamieta sa 54, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené 55, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené 57, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 4. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujem sa 63. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 64, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. 65, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené teraz citácie. Môžeme urobiť 1 a 4 v jednom bloku. Nie. Dobre, takže pozmeň sa návrh 1, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené pozmeň sa návrh 2. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 3. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 4. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. Úvodné ustanovenia. Pozmeňujúci návrh 5. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. pozme sa vrch 6. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozme sa vrch 7. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozme sa vrch 8 a 9 sú identické. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie, zamieta sa. Pozmeň sa na 10. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 11 a 12 sú identické. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa 13 a 14 identické. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 15. Môžete hlasovať. Schválené. Pozmeň sa vrch 16. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa vrch 17. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. sa vrch 18. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. A záverečné hlasovanie menovité. Môžete hlasovať. Končím hlasovanie. Je to prijaté 39 hlasov za 8 proti. Nikto sa nezdržal. Blahoželám spravodajcovi. Nasleduje správa pani Makovej o vyšetrovaniach vychova, vykonaná, vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF. Pani Makovej, chceli by ste sa na úvod vyjadriť? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi stručne. By som sa chcela poďakovať mojim kolegom, tenovým spravodajcom. Je dôležité objasniť e, vzťah medzi EPPO a OLAFom, aby sme zamedzili e, zdvojovaniu, aby sme zabezpečili Eh, efektívny prechod informácií, aby bola práca týchto organizácií efektívna. Takže sme vlastne revidovali pravidlá fungovania OLAFu, aby sme ich adaptovali na spoluprácu s EPPO. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem. prejdeme k posmeňovacím eh, k hlasovaniu. Pozmeňovací 51. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 52. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 59. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 63. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 64. otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 65. otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 66. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. To prijaté. 67. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 68. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. Pozmývací návrh 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. To prijaté. 69. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 70. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to prijaté. Kompromis 6, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 72, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 73, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 76. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 77. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 78. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 6a. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 82. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 81. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. zamietnuté. 83. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 84. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 85. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. 86. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 87. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 91. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 94. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 8a. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Jedenástka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. zamietnutá. 97. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 98. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 102. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Petnáctka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 107. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 108. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 11. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 113. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 114. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 115. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 116. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté úvodné ustanovenie 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 22. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 23. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 24. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. 25. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Je to tiež prijaté. 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté 40. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 41. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 42. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 43. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie prijaté. 44. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 45. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 46. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 47. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 48. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 49. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 50. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Tiež prijaté. A teraz záverečné hlasovanie e, menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie a je to Prijaté 40 hlasov za, 4 proti, 1 sa zdržal. Blahoželám spravodajkyni. A máme tu ešte posledný kolegovia. Boj e, proti e, podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a boj proti falšovaniu s nimi. Spravodaj Kyňa nie je prítomná. Takže prejdeme k eh, hlasovaniu, eh, k textu. Takže je to jedno jediné hlasovanie. Otváram eh, elektronické hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. 45 hlasov za, 1 proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem vám pekne, kolegovia, za vašu trpezlivosť s týmto dlhým hlasovaním a e, to je koniec e, nielen hlasovania, ale aj tohto zasadnutia. 31. januára sa uvidíme e, na budúce. Pekný víkend prajem všetkým kolegom. Ďakujem.